OK. Donc, si vous voulez bien, je vous propose de commencer parce que nous avons pas mal... Dobrý deň. Navrhujem, aby sme začali. Máme tu viacero vecí. A máme potom aj zasadnutie, ktoré teda bude pokračovať. Teraz navrhujem, aby sme začali programom ale predtým by si vám tlmočníci dovolili povedať, že e, náš pracovný spor s vedením kvôli vnúteným podmienkam pracovným pokračuje už tretí týždeň a napriek viacerým ústupkom administratíva nie je ochotná nájsť nejaké riešenie. Z tohto dôvodu spolutovaním oznamujeme, že nebudeme pracovať dlhšie ako do času určeného do 12.30. Ďakujeme pekne. Máme tu viacero informácií ktoré sa týkajú teda agendy tohto bodu a myslím si, že na to, aby sme tu mali väčšiu transparentnosť, je lepšie, aby sme mali hlasovanie ešte pred tým e, ostatným hlasovaním a aby sme jednoducho mali jasnosť, pokiaľ ide o tento konkrétny bod. Takže toľko k tomuto bodu. Takže neviem, či sú tu iné pripomienky, môžeme teda pokračovať. Pokiaľ teda ide o tlmočenie, Máme všetky jazyky s výnimkou bulharštiny, malštiny a chorváčtiny. Istotne viete, že tlmočníci sú momentálne v sociálnom e, štrajku a už to bolo naznačené na poslednom výbore EMPL, pokiaľ ide o podporu a snahu ich podporiť, ale v každom prípade e, na konci dnešného dňa tu bude aj výmena názorov s tlmočníkmi ale už teraz by som sa im chcel poďakovať za prácu, ktorú e, vykonávajú. Pokiaľ ide o interinstitucionálne rokovania, ktoré sa realizujú, včera večer sme mali ďalší trialog, pokiaľ ide o revíziu smernice o karcinogénnych prvkoch a vlastne počas tohto zasadnutia sme schválili tie body, ktoré sa teda týkali technickej skupiny, ale Myslím, že pokiaľ ide o dízlové splodiny, tieto zabrali v podstate celú väčšinu času tohto trialógu. E, máme jasný mandát, pokiaľ ide o Európsky parlament, pokiaľ ide o stanovenie stropu a pokiaľ ide o prílohu 3, ale nebudem teraz hovoriť o konkrétnych detailoch. Takisto sa nám nepodarilo zájsť nejako ďalej v týchto oblastiach, takže tá situácia momentálne je taká, že budeme ďalej pokračovať v diskusiách a budeme mať ešte aj čas, pokiaľ ide o možné úvohy s predsedníctvom z Bulharska. Takže toľko, pokiaľ ide o revíziu smernice týkajúcu sa karcinogénnych látok a máme tu spravodajcu k správe, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne všetkým tieňavým spravodajcom za produktívnu prácu k našej práci a pokiaľ ide o pracovné usmernenia, ako som vás už informoval predtým, bulharské predsedníctvo bolo proaktívne, pokiaľ ide o predloženie našej správy na rade a spoločne sa nám podarilo urobiť krok k užšej spolupráci medzi parlamentom a radou pokiaľ ide o prípravu finálneho dokumentu. A zatiaľ som sa stretol s SPC, EMCO a bulharským predsedníctvom, ktoré, kde sme si vymenili otázky, pokiaľ ide o sociálne otázky a e, berieme do úvahy aj finálne rozhodnutie zo strany rady Rada sa stretáva na to, aby vykonávala poradenskú činnosť. E, boli veľmi otvorení zo strany, zo strany rady a boli tu viaceré prvky v rámci našej pozície, ktoré boli začlenené vo finálnom texte, tak ako to bolo zaslané z Koreperu na radu minulý štvrtok. Takýmto spôsobom sa stanovil precedens a možno aj dobrý postup pre budúce konania. E, Rada EPCO schváli tieto usmernenia tento štvrtok a bude to vlastne jún 21. Je to súčasť tohto postupu v rámci európskeho semestra. Čo sa nám teda podarilo dosiahnuť? Veľký počet našich návrhov sa objavilo vo finálnom texte. Niektoré z nich nie sú až také silné, ako by sme si to boli predstavovali ale predsa len ide o veľký krok smerom dopredu. Už sme vám včera zaslali informáciu o finálnom texte, ktorú sme obdržali od rady, takže zdôrazním iba niektoré z tých hlavných bodov, ktoré majú veľký význam. Poprvé, dôležitý pozmeňujúci návrh ohľadne e, úvodné ustanovenia 12, pokiaľ ide o posilnenie našej spolupráce medzi parlamentom a radou. Tento finálny text teraz znie nasledovne in Parliament, the Council and the Commission, in particular as regards the guidelines uh, for, the, for the employment policies of the Member States should be maintained. So it is not as Takže nie je to až také silné ako náš pôvodný návrh, ale je to veľmi dôležitý krok, pokiaľ ide o uznanie úlohy Európskeho parlamentu a je to slub, že budeme pokračovať v spolupráci, ktorá bola vytvorená v rámci bulharského predsedníctva. Druhý bod usmernenie 5 odsek 1, náš návrh, pokiaľ ide o podporu zodpovedného podnikateľstva, to bolo zapracované. Ďalší, usmernenie 6, viaceré z našich návrhov, ktoré sa týkajú vzdelávania, to sa objavilo v finálnom veci, napríklad ten princíp celoživotného vzdelávania, rovnaké príležitosti pre všetkých vo vzdelávaní, rovnako ako aj vzdelávanie eh, v detskom veku, takisto príležitosti na trhu s prácou. Štvrtý bod, usmenenie 6, paragraf 5, znenie, pokiaľ ide o rodový rozdiel v platoch. Áno, nie je to až také silné, ako sme to my navrhli, ale je to už kľúčový krok smerom dopredu, rovnako ako aj vyváženosť medzi súkromným a pracovným životom, ako sa to objavilo vo finálnom texte. A takisto, čo je najdôležitejšie pre mňa a čo je najťažšie, ak to tak môžem povedať, Ide tu o penzie, dôchodky. Mali sme tu viaceré diskusie s predstaviteľmi rady a komisie a prinieslo to výsledky. Text bol, e, v texte sú zapracované naše návrhy, že treba zabezpečiť adekvátny príjem, to znamená e, navýšenie dôchodkového veku, to bolo vypustené z komisijného návrhu a bolo to nahradené, poviem ako to je v tom finálnom texte, možné zvýšenie, e, pokiaľ ide o penzijný vek a musí to byť v kontexte stratégie pre aktívne starnutie. Ďakujem pekne. OK, je vous remercie. Aussi en termes d'informations... Euh, Ďakujeme pekne za tieto informácie. Budeme tu mať aj návštevníkov, zhruba 15 návštevníkov, ktorých pozvala pani Melan, ktorí sa k nám pridajú. Takisto dnes do poludnia tu sú aj Združenie nevidomých e, e, z Marseja. Tých pozval pán Didi a potom tu máme ešte 20 návštevníkov, ktorých pozvala pani Šartie e, na konci dnešného programu. Takže toľko oznámení z mojej strany a navrhujem teraz, aby sme sa venovali bodu číslo 3, pokiaľ ide o prístup k sociálnej ochrane pre pracovníkov a samostatne zárobkovo činné osoby. A teraz na 5 minút dostane slovo pani Karla Perera, ktorá pracuje v DG Ample pre modernizáciu systému sociálneho zabezpečenia. Ďakujem pekne, dobré ráno prajem všetkým. Ďakujem tomuto výboru za možnosť vyjadriť sa v stručnosti o odporúčaniach, pokiaľ ide o prístup k sociálnej ochrane, sociálnemu zabezpečeniu. To je komisijný návrh, ktorý bol prezentovaný v kontexte balíčka sociálnej férovosti v marci tohto roku a Ide, aspoň dúfame, o reakciu na niektoré z tých obav, ktoré boli vznesené v tomto výbore a zo strany parlamentu v správe, ktorú ste pripravili, ktorá sa týka Európskeho piliera sociálnych práv, kde je orgán, ktorý, ktorý sa zdôrazňuje význam rozšírenia sociálneho zabezpečenia na nové formy práce a toto odporúčanie je teda návrhom komisie na to, aby sme reagovali na tieto obavy. Treba to vnímať ako sesterskú iniciatívu v porovnaní s tou smernicou o transparentných a, pre, a zrozumiteľných pracovných podmienkach. Budete o tom hovoriť aj neskôr, dúfam. A to odporúčanie je vlastne výsledkom procesu, ktorý sme my realizovali minulý rok. Mali sme tu dvojfázové konzultácie so sociálnymi partnermi Realizovali sme aj verejnú konzultáciu, bolo to otvoreného charakteru, bolo to minulý rok a tieto odporúčania teda reflektujú, aspoň vychádzame z toho obavy zúčastnených strán, ktoré sú zaangažované v diskusii s nami. Ciele tohto odporúčania sú teda dva ak to môžem zosumarizovať, takže poprvé ide tu o snahu rozšíriť sociálnu ochranu na tých, kde e, e, súčasné zmluvné vzťahy ne, nezabezpečujú nárok na e, nezamestnanecké penzie, materské a rodičovské prídavky a takisto týmto spôsobom sa vlastne zabezpečí, že náš systém sociálnej ochrany by mal byť udržateľný. Treba si uvedomiť, že tu máme rastúce množstvo ľudí, ktorí pracujú v kontexte týchto nových pracovných foriem, ak budeme mať rastúce množstvo ľudí, ktorí neprispievajú do systému sociálneho zabezpečenia, tak financovanie celého systému je takýmto spôsobom schopniteľné. Toto odporúčanie vychádza z článku 153 zmluvy a 352 a v súlade s požiadavkami o subsidiarite táto zmluva zdôrazňuje e, a my vychádzame z toho, že toto odporúčanie ponechá rozhodujúce rozhodnutia na pleciach členských štátov, pokiaľ ide o celkový dizajn. Takže my v tom našom odporúčení nehovoríme o financovaní systému, o tom, ako by členské štáty to mali nadizajnovať, o aké typy a kombinačné schémy e, by sa malo jednať zo strany členských štátov a do akej miery zabezpečená tá miera sociálneho zabezpečenia. To sú takisto dôležité prvky a tieto boli ponechané pre rozhodnutie zo strany členských štátov, pretože majú výlučnú kompetenciu. Toto odporúčanie sa teda týka, pokiaľ ide o záber obsahový, sú tu štyri časti sociálneho zabezpečenia, to znamená pr- nemocenské, takisto materské príspevky, príspevky v nezamestnanosti, penzie, dôchodky, e, príspevky v prípade e, invalidity alebo úrazu. A pokiaľ ide o e, cieľovú skupinu, sú to SZČO osoby a zamestnanci. Sú tam štyri kľúčové prvky v tomto odporúčení. Apelujeme na členské štáty, aby sa zabezpečilo povinné pokrytie sociálneho zabezpečenia pre zamestnancov vo všetkých týchto úrovniach, ktoré som vás spomenula, a takisto apelujeme na členské štáty, aby sa zabezpečilo povinné pokrytie aj v prípade samostatne zárobkovo činných osôb v prípade všetkých elementov, ktoré som spomenula s výnimkou prvkov nezamestnanosti, kde navrhujeme dobrovoľný prístup. Takisto máme v úmysle týmto odporúčením zabezpečiť to, aby práva a oprávnenia, ktoré človek získava v rámci systému sociálneho zabezpečenia, aby to bolo transferovateľné z jedného pracovného postu na druhý. To znamená, sú to prvky, ktoré sa zlučujú s prvkom transferability, napríklad sociálne zabezpečenie a tie pravidlá, ktoré v súčasnosti určujú tieto práva a príspevky v zmysle sociálneho zabezpečenia sú e, nadizajnované tak, aby nevytvárali prekážky pred nové pracovné formy. Potom tu ešte máme aj bod, ktorý sa týka transparentnosti, aby sme zabezpečili to, že by tu bolo dostatočné množstvo informácií disponibilných pre občanov, pokiaľ ide o ich záväzky, ale aj práva v zmysle sociálneho zabezpečenia sociálnej ochrany. Nebudem teraz hovoriť o detailoch, myslím si, že som už toho povedala dosť a že som vyčerpala mojich 5 minút. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujeme pekne aj my vám. Takže teraz za EPP by sa mohol vyjadriť pán Becker. Pán Becker, nech sa páči za EPP, máte možnosť vyjadriť sa. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Dovolte mi sa poďakovať komisii, predstaviteľovi komisie za zodpovedanie tieto ústnej otázky. EPP by rado navrhlo dve dodatočné otázky. Jedna by mala uviesť, že berúc do úvahy, že ten návrh bude mať výlučne dopad na malé a mikropodniky, ako teda komisia zabezpečí, že odporúčanie nie, neuvali na nich takýto neproporčné, takéto neproporčné bremeno. To znamená, že ten komisijný, komisijná štúdia pre dopad poukazuje na to, že budú to vlastne malé a mikropodniky, ktoré budú postihnuté a z tohto dôvodu by sme chceli sa spýtať túto konkrétnu otázku. A druhá je tá, že či tento návrh berie do úvahy rôznorodosť jednotlivých sociálnych systémov zabezpečenia v členských štátoch a ich finančnú udržateľnosť. My vychádzame z toho, že ide o relevantný bod, ktorý treba riešiť v tejto ústnej otázke na to, aby sme mali celkový kontext. A je tu možno ešte ďalší aspekt referencie, pokiaľ ide o sociálne práva je to trošku komplexnejšie a pokrýva všetky prvky, ktoré by sme mali v ústnej otázke pokryť, preto by sme mali vypustiť tú odvodávku, ktorá sa týka, odvolávku, ktorá sa týka uznesenia, pretože sociálne práva nepotrebujú odvolávku, pokiaľ ide o e, toto odporúčanie, ak hovoríme skutočne o tomto piliere. Ďakujem. Ďakujeme pekne za SND, dostane pán Guiteres de Pieta. Slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne, ďakujeme pekne aj komisii, ďakujeme za reakciu, ktorá tu bola spomenutá. Ja si myslím, že si treba uvedomiť, že ide o veľmi dôležitú tému, ktorá sa týka aj budúcnosti Európskej únie, pretože tu ide predovšetkým o otázku toho, ako chceme prerozdeľovať bohatstvo, respektíve či sme vôbec schopní ponechať ten hlavný prvok, ktorý tu ktorý nás odlišujú od ostatných kútov sveta, ten náš sociálny model, náš spôsob prerozdeľovania bohatstva, ktorý máme v rámci národného hospodárstva a ako chceme riešiť tieto nerovnosti tým spôsobom, že by sme mali takú zamknutejšiu spoločnosť. Za ostatných rokov v rámci hospodárskej krízy sme videli, že tá priepas medzi bohatými a chudobými sa stále prehlbovala a to má dva kľúčové dôvody. Možno treba povedať na úvod, že pracovné príležitosti sú zriedkavé a ľudia prišli o prácu a týmto sa vlastne nedokážu vymaniť z tej krízy. To je pre nás ten spoločný menovateľ pre všetky krajiny Európskej únie. A po druhé sociálne rozdiely, pokiaľ ide o prerozdeľovanie a pokiaľ ide o, o sociálne zabezpečenie, takisto tu bolo spomenuté, takže treba vybudovať novú budúcnosť v tom duchu, aby sme európskym občanom zabezpečili aj naďalej prístup k týmto sociálnym systémom prostredníctvom politik, ktoré by viedli k prerozdeľovaniu bohatstva. Odporúčanie komisie sa vlastne odvíja aj od politického kompromisu, ktorý sa podarilo dosiahnuť v rámci celej Európskej únie na úrovni predstaviteľov štátov, ako aj parlamentu a komisie. Vlastne sme to spomenuli aj e, na samite ako kompromis v oblasti sociálnej pretože chceme zabezpečiť zabezpečenie alebo ochranu a to by nemali byť iba prázdne slova, nemalo by to tak zostať, musí sa to skutočne reflektovať aj v konkrétnych činoch, musíme to pretaviť do praxe a tie odporúčania nie sú veľmi vhodné, ak z politického hľadiska nie sú tak e, vyzbrojené, aby, sa potom, aby to mohlo potom viesť k tej realizácii. V roku 2000 17 Európska komisia urobila odporúčanie pre všetky členské štáty, respektíve bolo to už pred, pred 26 rokmi a ešte stále čakáme na rozvinutie takéhoto sociálneho modelu, ktorý bol koncipovaný už pred toľkými rokmi. To znamená, pokiaľ ide o tú fázu odporúčení, o tej by sme sa mali posunúť ďalej ku konkrétnym smerniciam a ku konkrétnym e, zákonným rozhodnutiam, pokiaľ ide o posilnenie kvality pracovných príležitostí, posilnenie sociálneho zabezpečenia, ktoré chceme dosiahnuť v našej spoločnosti. A ide tu o to, aby sme vyjadrili určitý signál nádeje voči našim občanom, ktorí v posledných rokoch počas tej hospodárskej krízy veľmi trpeli a my sme politicky a morálne zaviazaní na to, aby sme zabezpečili lepšiu budúcnosť pre našich občanov a preto podporujeme tento text komisie. Uvedomujeme si, že sa nedá podporiť návrh zo strany EPP tým, že by sa tu novými otázkami eh, okriešťoval záber tohto odporúčania. Podľa môjho názoru všetky kroky, ktoré vlastne musíme robiť, musia mať jasnú vypovednú hodnotu, pokiaľ ide o zabezpečenie eh, rovnejšej spoločnosti pre všetkých. Ďalší rečeník sa páči. Uh, uh you, um, this, um, Ďakujem. Budem e, hovoriť mene kolegyne, ktorá sa dnes žiaľ nemôže e, zúčastniť. E, skupina EKR by bola rada, keby sme tu v otázke pre komisiu zohľadnili aj dva dôležité aspekty. Odporúčanie týkajúce sa tejto otázky hovorí, že členské štáty sú tým miestom, ktoré vie najefektívnejšie rozhodovať o týchto otázkach. Vieme, že systémy sociálnej ochrany sú navzájom odlišné v jednotlivých členských štátoch, sú tam odlišné politické preferencie, odlišné tradície a, a e, teda máme tú hodnotu v rozmanitosti Eh, je to potrebné aj na to, aby eh, sme mali schopnosť sa vždy adaptovať na meniacie sa prostredie. To, to súvisí aj s atraktivitou rôznych eh, zmluvných foriem. Preto by nás zaujímalo, keby sa komisia vyjadrila, aké možnosti budú mať členské štáty, aby sa mohli same rozhodovať v tejto oblasti Hm, treba mať na pamäti heterogenitu rôznych eh, foriem zamestnanosti eh, a to pozitívnym spôsobom. Ďakujem. Ďakujem za Alde. Pán Kaleš tu nie je. Je tu niekto iný? Za GUE, pán Iarik, nie. Za zelených. Pani Jean Lambert. Uh, eh, FDD, Laura Aguiar. FDD, Laura Adžia. Nie. Za ENF... E, Ospra- ospravedlňujem prítomnosť pána Melana, ktorý je zaseknutý v aute v dopravnej zápche. Ďakujem veľmi pekne, takže urobili sme kolo, pokiaľ ide o túto otázku. Hlasovať sa vo výbore EMPL bude 11. a 12. júla a zvyčajne by sa to teda malo dostať na plénum zhruba v septembri roku 2018. Takže toľko k tomuto bodu. Máme 2-3 minúty, ak by sa komisia chcela vyjadriť veľmi stručne, môže sa vyjadriť, pretože 9.30 budeme hlasovať. Ak si to žiadate, nech sa páči. First, first of all, I just certainly... Takže ja by som sa chcela poďakovať za záujem tohto výboru, pokiaľ ide o odporúčanie. Prepačte, požiadal by som aj ostatných, ak by ste mohli venovať pozornosť e, reakcii komisie, poprosím vás o stíšenie sa, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som sa chcela poďakovať tomuto výboru za záujem, ktorý ste venovali tomuto odporúčeniu. Takže naše diskusie prebiehajú aj na úrovni rady a e, vstupné informácie zo zaangažovanosť parlamentu v tomto kontexte je pre nás veľmi cenná. Pokiaľ ide o túto otázku, my ako komisia budeme veľmi radi, ak budeme môcť reago- reagovať na otázky parlamentu a my si uvedomujeme, že tu je diverzita medzi členskými štátmi a ich systémami a je to taká pridaná hodnota v rámci Európskej únie a my dúfame, že sa tu podporí táto diverzita, ale takisto treba urobiť aj všetko preto, aby všetci v Európskej únii, v členské štáty, mali rovnaké možnosti takéhoto sociálneho zabezpečenia. Takže pozeráme sa tu predovšetkým Máme tu na mysli predovšetkým európskych občanov a dúfam, že zoberiete do úvahy aj to, akým spôsobom sú tieto systémy financované, akým spôsobom sú organizované tieto systémy. To je všetko ponechané e, pre členské štáty, potom ako sa vlastne budú implementovať tieto odporúčania. To je všetko z mojej strany. Ďakujem. Ďakujem pekne aj ja. Takže 2-3 minúty ešte počkáme pred tým hlasovaním. Ďakujem. okay, donc en termes de, de procédure pour être très... Pokiaľ teda ide o postup, je to veľmi jasné. Začneme s prvým hlasovaním, kde budeme hlasovať o mandáte na trialog, rozpočet na rok 2019. Poprosím vás o ticho, je to veľmi dôležité, aby sme mali v tom jasno. Takže prvé hlasovanie sa týka toho mandátu na trialóg ohľadne rozpočtu, potom budeme mať druhé hlasovanie, pretože niektoré skupiny žiadali, aby sme hlasovali ohľadne bodu 5 a 6, to znamená, budeme tu hlasovať o tom, či sme za stiahnutie týchto bodov alebo nie. Bude to elektronicky a potom podľa toho výsledku tohto hlasovania prejdeme k ďalšej časti. Takže toľko k postupu. Dúfam, že už všetci sú na svojich miestach a že máte hlasovacie kartičky v hlasovacom zariadení. Takže navrhujem, aby sme začali. Takže hlasujeme o rozpočte na rok 2019, mandát na trialog. Nech sa páči, pani Regner. Mám jednu otázku na upresnenie toho, čo ste práve povedali. Teda o čom teraz konkrétne hlasujeme a ako konkrétne znie otázka? Ktoré, o ktorom stanovisku teraz konkrétne hlasujeme a ako znie otázka? Formulácia je veľmi dôležitá preto, ako budeme hlasovať. To nie je žiadny problém. Budeme hlasovať o texte, ktorý sa týka rozpočtu a potom budeme mať druhé hlasovanie o tom, aby sme vedeli na základe tej žiadosti, ktoré predložili niektoré politické skupiny, aby sme stiahli z programu body 5 a 6. Takže budeme hlasovať, či sme za to, aby sa to stiahlo, alebo aby sa to nestiahlo, či sme za alebo proti. To znamená, tí, ktorí budú hlasovať za, hovoria o tom, aby sa stiahli tieto body z programu. Tí, ktorí budú hlasovať proti, tak hovoria, vyjadria to, aby sa tie body ponechali. Ak tu bude väčšina o tom, aby sa to ponechalo, ak by to nebolo tak, tak by sme tu nemali tieto programy, tak bude sa potom pokračovať v hlasovaní. Je to jasné? Nie, nie je to jasné. Aké budú dopady? Čo je našim cieľom? Aby sa to dostalo na plénum. Áno, Áno, ak budeme hlasovať za stiahnutie, tak to nepôjde na plénum. Ak budeme hlasovať proti, tak to pôjde na plénum. Dobre, už teraz tomu rozumiem. Ďakujem pekne. Áno, treba hlasovať. Oui, monsieur Lavrieux. Nech sa páči, pán Lavrieux, vážený pán predseda. Myslím si, že je veľmi dôležité. Poprosím vás o ticho, hovorí pán predseda Treba, aby sme počúvali, pretože ten prvý prehlasovanie, to je rozpočet, každý sa rozhodne ako chce, ale druhý bod, to je problém s postupom. Nevyjadrujeme sa k obsahu, ale iba k forme. Avšak toto hlasovanie o forme, pokiaľ ide o postup, toto môže viesť aj k obsahovým problémom. Prečo? Pretože ak stiahneme tieto dva body z programu, tak to znamená, že oklieštime možnosť tých poslancov o ich právo. Je to v podstate právo poslancov na to, aby predkladali pozmenujúce návrhy. To znamená, a z ktorejkoľvek už politickej strany alebo štátu sú poslanci, alebo z nejakej politickej skupiny, z ktorejkoľvek už pochádzajú, je tu predsa len niečo, čo by sme nemali zrušiť. To je vlastne aj funkcia práce poslanca. Je to možnosť pozmeňovať vo výboroch alebo na pléne, ak sú splnené všetky podmienky, ktoré sú na to potrebné. Ak to nie je tak, tak už nie sme poslancami. Pre mňa stiahnutie týchto dvoch bodov z programu, či už sme za alebo proti tomu textu, to je jedno. Dovolte mi dokončiť, pán predseda, si myslím, že to je veľmi dôležité, aby sme sa takto vyjadrili jasne k tejto téme. Ja by som chcel povedať, že tí, ktorí by chceli zabrániť poslancom, aby pozmeňovali tieto návrhy, nemajú na to dôvod, pretože ak si myslia, že majú väčšinu, prečo by chceli zakázať ostatným, ktorí si myslia, že sú v menšine, a zakázať im, aby pozmeňovali. Prečo nemôžeme dostať toto na plénum? Toto je diskusia, ktorú sme mali na pléne posledný týždeň prepáčte, vidíme o čo ide, Nemali by sme o tom teraz diskutovať, pretože ak sa bude o tom diskutovať, tak o 10. ešte stále nebudeme mať odhlasované tieto veci. Ale máme čas, pán predseda. Prepačte, máme veľa programov na programe, bodov na programe. V každom prípade tento postup je veľmi jasný a preto by sme teda začali s hlasovaním o rozpočet pozmeňujúci návrh číslo 1. Áno, Za, proti, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 2, dve časti, takže prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté, druhá časť, za, proti, zdržali sa, zamietnuté, pozmeňujúci návrh číslo 3, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté 4 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 5 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis A za, proti, zdržali sa, prijaté. 11 za, proti, zdržali sa, prijaté. B, kompromis za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis C, čiže kompromis C, kto je za, kto je proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňujúci návrh 17, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté Pozmeňujúci návrh 18 vypadáva. 19, druhá časť. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmeňujúci návrh 20. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. 21. Za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmeňujúci návrh 22. Za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 23. Za? proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 24 za, proti, zdržali sa, toto je proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 25, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh, musíme si overiť 25. -ku.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 Pozmeňujúci návrh 28, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. 29, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. 30, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Elektronické hlasovanie o definitívnom hlasovaní. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Takže 37 za, 7 proti, traja sa zdržali, je to prijaté. Blahoželám spravodajcovi. A teraz budeme hlasovať e, o postupe, to znamená, máte bod 5 a 6 v rámci programu, takže to zopakujeme ešte raz. Je tu žiadosť za niektoré politické skupiny, aby sa stiahli tieto body z dnešného programu, takže teraz ideme hlasovať o tom elektronicky. Nie je to menovité, budeme hlasovať za to. Tí, čo povedia áno, sú za to, aby sa to stiahlo a tí, čo povedia nie, tak tí hlasujú za to, aby sa to nestiahlo z programu. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Takže program bude v takej podobe, ako bol napísaný. Zostávajú tie body. Ďakujem. Donc le premier vote, c'est le vote posting uh, of driver. Et donc ici, donc dans les faits. Takže I, sú to pozmeňujúce návrhy, ktoré niek- výbor TRAN zapracoval, nemusíme ich teraz spomínať, budeme hlasovať o bode 5, vysielanie vodičov. Ďalšie boli zase zapracované do kompromisu výboru TRAN, takže nemusíme k tomu takisto sa vyjadrovať, ale niektoré z nich neboli zapracované. Máte to na hlasovacom zozname, kde pozmeňujúce návrh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 až po 41 a 43. Takže to hlasovanie tu bude elektronickým hlasovaním Otváram hlasovanie. Le vote est clos. Končím hlasovanie. Takže väčšina to podporila, 29 za a 18 proti. Deuxième. Donc le deuxième vote, c'est... Ďalšie hlasovanie to sa týka zasa minimálnych požiadaviek na denné časy rovnaký postup. Máme tu pozmeňujúce návrhy, ktoré boli zapracované, ktoré sú už obsiahnuté v kompromise. Takže my sa teraz budeme venovať pozmeňujúcim návrhom 11, 12, 30, 31, 32, 33, 34 a 28. Takže otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to schválené. 32 za, 16 proti. Ďakujem veľmi pekne. Týmto sme skončili hlasovanie. No. A teraz prejdeme k bodu 7. Je to správa pána Enrika Calve Šambona a my počkáme 2-3 minúty, aby kolegovia, ktorí chcú odísť, mohli v kľude odísť.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 Slovo má pán spravodajca Kalve Šambon, transparentné a predvídateľné pracovné podmienky v Európskej únii. Gracias, señor presidente. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, vážení kolegovia, vážení deňoví spravodajci. Rád by som predstavil e, teraz trošku všeobecne môj prístup a chcem to vysvetliť, e, čo e, som v tej dôležitej téme transparentnosti a predvydateľnosti pracovných podmienok navrhol do znenia. Dostali ste správu, k dispozícii sú aj eh, návrhy pozmenujúcich eh, návrhov, takže vnímajte to ako taký prvotný eh, návrh, ktorý je možné ďalej vylepšiť s pomocou vás všetkých. Perspektíva, ktorú som si zvolil, súvisí s tým, že tie tri hlavné ciele iniciatívy e, komisie sa e, snažím pre, do hĺbky prepracovať. Poprvé dôležité je, že tento návrh tu vôbec existuje a naozaj sa budem e, veľmi snažiť, budem veľmi prúžný, nebudem sa snažiť o žiadne sektárstvo, ani eh, o nejakú ideológiu, pretože eh, ten, táto téma je veľmi dôležitá pre Európu, pre výsledok volieb, pre všetky členské štáty. Je dôležité teda, aby tieto dva, tri body reflexie, ktoré boli koncipované pre sociálny pilier, eh, aby sa to všetko odrazilo už počas tohto volebného obdobia. Určite si uvedomujete, čo e, môže byť ďalším krokom, ak sa nám to podarí spracovať, zachovať aspoň minimálne práva pre európskych e, občanov. E, ja som v súvislosti s touto prácou navštívil veľa krajín Európy a rád budem počúvať aj vás, všetky vaše poznámky. Vychádzam zo zásady, že chceme rámec minimálnych práv pre európskych občanov pretože všetci občania sa buď pripravujú na e, trh práce, sú neaktívni, boli sú e, zamestnancami a to má dôsledky na jeho e, život. A preto je dôležité tu hovoriť o dôsledkoch pre európskych občanov. Ďalší prístup, ktorý sa mi jazví v tomto okamihu vývoja Európskej únie ako významný, tým je e, zlepšiť, rovn, zabezpečiť rovnaké hracie pole. Myslím si, že tu môžeme sledovať e, zmílenú agresivitu voči mobilite v Európe, či už ide o služby alebo pracovníkov. E, takéto niečo by predstavovalo koniec Európy. A okrem toho táto agresia voči mobilite sa orientuje na zákaz e, mobility, keď existujú e, rozdiely e, v platoch. No a to ide samozrejme úplne proti zmyslu vnútorného trhu a ide, je to proti spravodlivosti, pretože neumožniť tým, ktorí sú vyslaní, aby dosiahli platové konvergencie E, nie je e, dobré. Ale aby sme tomu zabránili, je potrebné zaviesť také pravidlá hry, taký, vytvoriť také rovnaké hracie pole, aby sa nikdy nekonkurovalo medzi e, pracovníkmi. Každá krajina E, to bude musieť koncipovať. Treba apelovať samozrejme aj na finančnú solidaritu Európy, všetko, čo sa vám viete predstaviť, ale nie je možné viesť hospodárskú súťaž e, na úkor e, práv pracovníkov. Byť občanom EÚ, pracovať v Európe, na to potrebujeme tento základ, z toho musíme vychádzať. To je podľa mňa veľmi dôležitý aspekt a preto sa musíme dohodnúť na tom, aký bude ten optimálny základ Musíme zohľadniť rôzne finančné systémy, klimatické rozdiely, eh, odlišnosti jednotlivých segmentov trhu práce. A potom, čo urobíme tie základné veci, potom, čo ich stanovíme, tie základné body, na ktorých Európa stojí, bude potrebné zaoberať sa nie tým, ako funguje subsidiarita, ale ako funguje decentralizované rozhodovanie, pretože E, pracovník v Extremadure e, nejak, nič nemá dočinenia s Turku e, vo Fínsku. Ja poznám obe krajiny. V jednej je horúco, v druhej zima a tak ďalej. S tým súvisí aj implementácia, uskutočňovanie priamo na mieste podľa jednotlivých špecifík. A ešte e, ďalší významný cieľ tejto smernice, kde sa rozhodne staviam za, ale som vám k dispozícii, je, že tu existuje vôľa poskytnúť minimálnu úroveň ochrany pre všetky nové formy zamestnania, ktoré už poznáme, ale aj tie, ktoré ešte nepoznáme, pretože technológia sa rýchlo rozvíja. Preto tu hovoríme o, piac, o pracovníkoch na e, vyžiadanie, o pracovníkoch na 0 hodín, o pracovníkoch pracovníkov, pracujúcich na e, základe šekov, takých, ktorí pracujú na platformách a inými, ktorý, ktorými ešte unikajú, lebo je toho naozaj veľa. A treba vytvoriť taký rámec, ktorý by zahrnul akúkoľvek novú formu práce či pracovných zmluv. Či, eh, keď teda pôjde o eh, ekonomickú závislosť a vzťah eh, podriadenia sa v nejakej časovej súvislosti, to všetko musíme obsiahnuť. A v tomto zmysle tu budem asi málo flexibilný. Ak by pracovníci v nových formách práce vrátane tých, ktoré eh, to budú v budúcnosti, nebudú zač- za- začlenení eh, do rozsahu práv v tejto smernici, tak ja osobne sa pod ňu nepodpíšem, ani eh, pod moju správu sa nepodpíšem. To je jediný bod, e, v ktorom by som vás chcel požiadať, aby sme sa dohodli a aby sme si ho stanovili ako cieľ. Ako to uskutočníme, o tom všetkom je možné rokovať toho času, čo som začal na tomto pracovať, som navštívil veľa krajín, hovoril som s veľa ľuďmi, pretože čo je pre mňa dôležité je, aby sme to dokázali dokončiť za to obdobie, ktoré máme ešte k dispozícii, aby tu nedochádzalo k žiadnemu blokovaniu. Aby sme, je dôležité teda, aby sme všetci prijavili dobrú vôľu a urobili to najlepšie. Ak to nebude to najlepšie, tak aspoň to, čo bude možné. Um, ten prvý návrh je e, flexibilný a e, bude obohatený tým, čo mi poviete teraz. A na základe teda podnetov e, od vás, keď to rozdelíme na tri osy, tento návrh. Máme tu oblasť práv. Ja si myslím, že všetko, o všetkom sa dá rokovať. Treba byť e, flexibilný, dospieť k určitej vyváženosti, čo sa týka práv, minimálnych práv. Právo na informovanosť to takisto. Ale potom tu máme implementáciu. Tu na tomto budeme, myslím, musieť tvrdo pracovať, aby sme našli tú správnu rovnováhu medzi subsidiaritou, ale aj nutnou povinnosťou v Európe takýto rámec vytvoriť. Nebudem vám klamať, na čo narážam, pán predseda, pri mojej práci na tejto správe, je problém definície. Budeme tvrdo pracovať, ja si myslím, že tu existujú riešenia, ale čo je dôležité nie je ani tak e, zaberá sa problémami e, dôslednou legislatívou, navrhovaním textov alebo dosiahnutie prirodzeného práva, či už na základe vyjednávania. Pre mňa je dôležitá e, implementácia, aplikácia, A stále tu dostáva ešte problém v definícii. Keď vyriešime to, bude e, vyriešiteľné všetko. Za EPP tenis Radke. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán spravodajca, kolegovia a kolegyne. Srdečná vďaka. Ďakujem za poskytnutú prácu, odvedenú prácu a ja som sa pozrel aj na navrh správy spravodajcu a chcem sa srdečne poďakovať za to, že tie kľúčové smerovania tejto smernice neboli pozmenené, pretože to aj pre mňa ako tieňového spravodajca ähm, aj pre mňa ako tieňového spravodajcu je správne, že sa tu takýmto spôsobom reagujú na tie základné zmeny, ktoré sa udiali na trhu s prácou, teda nie len pokiaľ ide o nierodné štáty, ale pokiaľ ide o európsky trh s prácou, a my ako zákonodarcovia nemôžeme iba požívať tento honor, ktorý máme, keď sa tu dejú takéto zmeny, ktoré vlastne idú na úkor zamestnancov, zamestnanky a preto si myslím, že v princípe je tento návrh smernice dobre nasmerovaný. A zároveň by som spomenul ešte niektoré body, kde nie som celkom jasný, kde nie, nie je celkom jasné, či ideme správnym smerom, či si tu nevytvárame problémy a pozrieme sa na právny dopad. Tá definícia, definícia pojmu zamestnanec, to môže mať ešte dopady. Mne doposiaľ nikto nedal nejakú záväznú, právne záväznú reakciu aké by to malo právne dopady, využitie tohto termínu, aký by to malo dopad na jednej strane, pokiaľ ide o civilné právo, na definíciu tohto pojmu napríklad v Sporkovej republike Nemecko. A takisto máme aj na úst- zákone ústavnom máme trochu odchylujúcu sa definíciu pojmu zamestnanca, to znamená, ako by to malo, aký by to malo dopad u nás, čo by kde čo nahradilo, to ešte nikto nie je zatiaľ v stave sa nejako záväzne k tomu vyjadriť a pre mňa by to, ja teda s odborárským pozadím, je to veľmi dôležitá vec, kde ja by som chcel teda konkrétnu odpoveď. A druhá vec, ktorá podľa môjho názoru je takisto veľmi dôležitá, pokiaľ ide o rozšírenie katalógu právna informácie, ktoré má každý zamestnanec, pre mňa je absolútne bez sporu to, že takéto e, rozšírenie by sa malo realizovať, napríklad pokiaľ ide o otázku dĺžky e, skúšobného času, skúšobného obdobia, alebo otázka, do akej miery sa poskytujú e, nadčasy a či to je preplatené alebo nie, to sú e, určité automat, to je pre mňa to je automatické, ale bohužiaľ musíme sa tomu predsa len venovať. Ak sa pozrieme na celý ten katalóg, tak je otázka, že či má zmysel že sa tu robí to takýto jasný prierez a hovorí sa o tom, že všetko musí byť k dispozícii od prvého dňa a že či by sme tu nemohli robiť nejaké rozdeľovanie, či nie sú to nejaké kľúčové informácie, pokiaľ ide o preplácanie, pokiaľ ide o nadčasy a to by malo byť k dispozícii od prvého dňa a pokiaľ ide o informácie ďalšieho vzdelávania, to by sme takisto mohli rozvrstviť a pozrieť sa na to, že by tu mohli byť určité časové lehoty, dokedy by sa tieto informácie poskytli. Takže to je pre mňa otázka, ktorú teraz musíme v rámci týchto rokovaní ešte objasniť. Iba som to chcel spomenúť, to znamená to celkové smerovanie, kde povieme, že ten katalóg musí byť rozšírený, to je pre mňa absolútne v poriadku, ale otázkou zostáva, že ako to urobíme z organizačného hľadiska, a myslím si, že sú tu ešte nejaké kompromisy, ktoré sa dajú realizovať v tejto otázke. A pokiaľ ide o ďalšiu otázku, tu mám takisto určité sympatie, pokiaľ ide o konkrétne otázky. E, to znamená, ako to vyzerá, keď máme napríklad vôľu ísť na e, čiastkový úvezok a nie je to normované od prvého dňa, tak ako to tu je navrhované, ako sa na to pozera právna otázka. Vychádza sa tu teda z neokliešteného plno úvezkového času alebo ako to vlastne je. To sú také sporné veci, musíme to ešte doriešiť, musíme to vycibriť aj s pohľadom na národné právo a ešte jedna vec z mojej strany, to je takisto pre mňa kľúčové. Musíme v tejto smernici takisto sa venovať otázke sociálnych partnerov. Nemôže to byť tak, že platné tarifné zmluvy zrazu touto smernicou budú v podstate e, vypustené. Pre mňa je jasné, že to, čo sociálni partnery, na čom sa dohodnú, to je najdôležitejšie, pretože tam sedia tí, ktorí, hovoria, ktorí vedia, o čom hovoria. Čo my robíme, to má byť iba nejaká pomoc a musíme to v tomto kontexte aj v tejto smernici jasne pretaviť. Ďakujem. Za SND pán Javi López. Muchas gracias, um, presidente. en primer lugar, lo que querría es... Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som sa teda chcel poďakovať spravodajcovi za predloženú správu. V posledných mesiacoch sa teda tomu venoval. Ide o veľmi relevantnú tému a my v podstate súhlasíme s tým, že ako bol stanovený ten časový harmonogram, ktorý bol predstavený, malo by sa to teda stihnúť ešte v rámci tohto legislatívneho obdobia. Je to vlastne jedno z tých legislatívnych opatrení, ktoré by malo byť tu na to, aby sme sociálne práva posilnili. A nivel eh, europeo, hay que recordar que Europa no ha legislado sobre el mercado laboral en los últimos 15 años. A tieto otázky, napríklad pokiaľ ide 15 rokov v Európe, my sme tu nemali nejaké konkrétne predpisy, pokiaľ ide o pracovné podmienky a my si myslíme, že to je síce jedna vec, ale musíme sa prispôsobiť na tie zmeny, ktoré sa udiali na trhu s prácou a napríklad pokiaľ ide o čiastkový úväzok alebo úväzky, kde už sa nedá jasne poukázať na to, že kto je zamestnávateľom a kto zamestnancom, takisto sú tu práva, ktoré sa týkajú tarifných eh, rokovaní, vyjednávania, takže treba aj túto príležitosť využiť na to, aby sme realizovali zmeny a reagovali na nové podmienky. A zároveň by som v niektorých aspektoch zdôraznil niektoré eh, osobitosti, napríklad tie pozitívne prvky, ktoré sú obsiahnuté v návrhu spravodajcu a ďalšie prvky, kde musíme ešte diskutovať. My si myslíme, že je dobré, že tu máme sociálny pilier, že to bude spojené s tým návrhom a že tie informácie, pokiaľ ide o sociálne zabezpečenie, že tu bude jasnejšia informácia, takisto ten záväzný register, to takisto by malo byť pozitívne. A potom tu ešte hovoríme o podpore e, pracovných za, e, zmluv, to takisto treba ďalej posilniť, a takisto pracov, spektra práce, to je takisto dôležité, pokiaľ ide jednotlivé členské štáty, takže malo by to byť implementované v rámci európskeho trhu s prácou a takisto aj ustanovenie, pokiaľ ide o poskytovanie informácií online, to sú pozitívne prvky a paralelná práca napríklad, zaangažovanie sociálnych partnerov, pokiaľ ide o implementáciu tejto smernice, to sú teda nové prvky v porovnaní s návrhom komisie. My si myslíme, že to je pozitívne a malo by to byť zdôraznené. Takisto tu ešte bude aj diskusia a bude tu veľký počet otázok, na ktoré sa budeme musieť pozrieť a mali by sme sa teda vrátiť k tomu, čo povedal aj kolegovia za EPP, Súhlasím s tým, čo tu odznelo. Pokiaľ ide o tie definície, to bude veľká otázka. Prečo by sme mali mať nejakú európsku definíciu toho, že čo je to zamestnanec? Už máme takúto definíciu, ktorá bola ukotvená v rámci ECJ, to znamená, nie je to niečo, čo by bolo nové. Už tu máme takúto definíciu, čo je to zamestnanec v rámci Európskej únie vzhľadom na rozsudky súdov, ale čo tu sa mení, je to, že tá definícia je tu ukotvená a má regulovať práva zamestnancov a tým, že sa táto definícia tam dá, tak sa jasne poukáže na to, že kto bude súčasťou toho záberu. Otázka teda nie je, že kto je zamestnanec, ale aká právna istota je zabezpečená jednotlivcom a čo sa stane, pokiaľ ide o túto smernicu a jej implementovanie. Nehovoríme teraz o tej definícii, to znamená, mali by sme sústrediť na tie ďalšie aspekty, kto bude pokrytý, kto je v rámci toho záberu a čo bude poskytnuté, ako to bude vymáhané. Toto sú tie kľúčové veci. My vieme, že sú tu definície, ktoré vlastne už existujú a my to aj akceptujeme, to sa nebude meniť. A je tu takisto aj definícia, ktorá bola E, urobená na úrovni Európskeho súdneho dvora. A ešte jedna vec, ktorú by som chcel doplniť. Nemali by tu byť nejaké výnimky pre malé a stredné podniky alebo pre verejné zamestnania. Mali by, chceme mať prísnu aplikáciu tých ustanovení, ktoré, by sme, ktoré vychádzajú z tej smernice, napríklad minimálne práva, to treba posilniť, treba sa takisto venovať otázke dočasných prác. Treba sa takisto pozrieť na to, že čo je vlastne kľúčové v rámci tej smernice. To je veľmi dôležité pre pracovné vzťahy a preto potrebujeme eh, urobiť niečo na to, aby sa to posilnilo. A takisto sa musíme pozrieť na to, aby sme posilnili implementáciu, pretože toto bude to, kde budú tie hlavné rozdiely, vlastná implementácia, pretože inak by tu nebolo zabezpečené to, čo potrebujeme. Uh, you, well, all, like... Ďakujem za slovo. Pán predseda, chcem poďakovať spravodajcovi v prvom rade za komplexný návrh správy. Uh, my máme dôležitú prácu v súvislosti s touto témou. Je veľmi dôležité, aby sme dosiahli dobrú rovnováhu. Na jednej strane ochrana práv zamestnancov a na druhej strane poskytnúť flexibilitu podnikom, aby realizovali svoju prácu a aby sme zaručili, že zostaneme stále v rozsahu pôsobnosti smernice aj pri dosahovaní cieľov. Máme určité obavy, ktoré budem e, vznašať postupne. Mojou prioritou je zaručiť, že správa výboru a pozmeňce návrhy, ktoré som predložila, boli v súlade s pôvodným zámerom. A teda dosiahnuť minimálne práva na podporu bezpečnosti, e, pokiaľ ide o zamestnanosť v členských štátoch. Ako spoluzákonodarcovia nesmieme zapúdať, že toto sú minimálne práva, e, ktoré sú predložené formou smerenice a že je na členských štátoch, aby prevzali detailné ustanovenia a aby to bolo v súlade s vnútroštátnym predpismi je dôležité, aby sme sa vyhli tomu, že budeme eh, predkladať nejaké opisné široké požiadavky. Musíme zaručiť, aby to bola dostačná flexibilita. Samozrejme, že potrebujeme minimálne normy, ale treba zaručiť, že je tu aj flexibilita postačujúca na to, aby členské štáty mohli tie eh, požiadavky eh, zapracovať do svojich existujúcich postupov. Švédsko vznieslo žltú kartu k tejto téme, čiže namietali. A v tomto prípade tu nejde len o, o tých zamestnancov na jednej strane a zamestnancov na druhej. Sú tu aj obavy odborov. Ešte niekoľko príkladov, pokiaľ ide o skúšobnú dobu. Cieľom komisie tu je zaručiť, že pri prechode do novej pozície nebol zamestnanec mm, vystavený veľké neistote. Ak si vezmete náš členský štát, Spojené kráľovstvo Írsko, e, ochrana súvisí so skúšobnou dobou a taktiež s dĺžkou služby. Treba sa zaručiť, že neobmedzíme schopnosť členských štátov, aby regulovali dĺžku tohto obdobia a taktiež e, ich chránili voči prepusteniu. Ehm, za okolnosti, kedy zamestnanec nesplnil podmienky tohto skúšobného obdobia a zamestnávateľ môže poskytnúť predlženie tohto obdobia ako druhú šancu a zamestnanec môže, musí mať možnosť rozhodnúť sa. Je dôležité, aby sme smernicu nevyužili ako príležitosť nariadiť členským štátom, ako postupovať. Treba im dať rámec minimálnych noriem, treba rešpektovať e, princíp subsidiarity. Taktiež mám e, pochybnosti, pokiaľ ide o článok 2 a definíciu zamestnanca. Musíme toto e, pozrieť dôsledne. Všetci zamestnanci sú pracovníci, ale nie všetci pracovníci sú zamestnanci. Taktiež mám e, obavy, pokiaľ ide o definíciu zamestnanca. Návrh spravodajca doplniť ešte ďalšie znenie do tohto, e, ktoré sa bude dotýkať ostatných subjektov. Mám pochybnosti aj v súvislosti s ďalšími článkami. Napríklad článok 11 týkajúce sa e, odbornej prípravy. Je to krátky článok. E, e, oslovili ma odbory. My sa chceme uistiť, že legislatíva dosiahne žiadané účinky. Legislatíva, ktorú navrhujeme, aby ochránila ľudí. Takže budem predkladať postupne návrhy, pozmeňujúce návrhy a teším sa na prácu na, tomto, na tejto téme. Za GUE sa chce niekto vyjadriť? Takže za zelených pán Mesrix. V prvom rade chcem poďakovať spravodajcovi za vynikajúcu prácu, ktorú predložil v krátkom čase. Súhlasíme s plánom postupu. Je dôležité, že Európsky pilier sociálnych práv bude preklopený do smernice. Ak sa nám to nepodarí, celý projekt bude ohrozený, takže sa na to pozeráme veľmi vážne. Ďalej by som chcel tiež povedať, že vítame pôvodný zámer komisie a zdieľame pochybnosti, ktoré vyjadrili kolegovia. Nebudím to všetko opakovať, aby som ušetril časť. <clears throat> Jedným z dôležitým prvkov a toto je extrémny prípad ex, eh, flexibility versus bezpečnosti je zmluva s nulovým počtom hodín. Tieto zmluvy by mali byť zakázané. Zmluvy, ktoré nemajú zisk bez toho, aby zneužívali pracovníkov, by sa mali radšej e, realizovať inom odvetvi. Ešte sa chcem vyjadriť k všeobecnejšej otázke. Pani McIntyre už spomenula žltú kardu Švedska. Som trošku sklamaný, pracujem na tomto už určitú dobu a som sklamaný, že tí, ktorí ich zaujíma sociálna integrácia Európy a, a uči, dosiahnete určitého pokroku v tejto veci. Diskutujú s tými, ktorí pova- sa považujú za najprogresívnejšiu časť Európy. E, niektorí e, hovoria o izolácii a ja myslím, že toto nebude fungovať e, nemôžeme dosiahnuť izoláciu v tomto poprepájanom svete. Ešte niekoľko vecí, ku ktorým budem prekladať pozmeňujúce návrhy. Sme radi, že boli praktikanti doplnení do toho. Učni a odborní pracovníci majú jasný záujem a podľa nás aj právo, aby sa s nimi zaobchádzalo ako s účastníkmi, riadnymi účastníkmi e, trhu práce Nachádzajú sa totiž na trhu práce a práve preto by sa na nich mali vzťahovať minimálne normy do maximálnej miery. Poďalšie chceme posilniť pozíciu sociálnych partnerov a taktiež záruky, že tá smernica bude implementovaná a že ustanovenia smernice budú rešpektované aj v najodlahlejších, častiach Európy. A nakoniec by sme boli radi, keby tu bola stabilná smernica bed z zvyčajných um, medzier, ktoré zvyčajne obsahujú takéto smernice. Ďakujem. Merci pour... Pani Mažia za FDD, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Obzvlášť chcem poďakovať kolegovi Enrikemu Kalve Šambonovi za svoj návrh, ale aj snahu skonkretizovať a vytvoriť naozaj solidný základ pre tento návrh do konca tohto volebného obdobia, tak aby sme tu mali smernicu, ktorá by mala dobrý e, obsah. A máme tu niečo, čo zatiaľ nie je naplnené obsahom, tento Európsky pilier sociálnych práv a to treba zmeniť. Súhlasím s kolegami, že pekná nádoba je ešte zaujímavejšia, ak je naplnená niečím konkrétnym. E, v tomto smere by táto smernica e, bola dôležitým bodom. Dôležité je vytvoriť minimálny eh, základ eh, práv eh, pracovníkov. Treba tu stanoviť určité pevné body, keď používa, používame tento výraz, pretože dnes tu ešte chýba jasnosť v tejto súvislosti. Ešte veľmi veľa ľudí, napriek tomu, že pracuje dnes, nepožívajú potrebné istoty, takže nejaký základ je tu veľmi dôležitý. Dve veci nám ležia na srdci. Na jednej strane eh, rozšíriť tie nožnice práv pre eh, pracovníkov a na druhej strane zahrnúť tu aj nové typy eh, pracovníkov, pracovných zmluv, lebo dnešný svet sa veľmi rýchlo mení. Digi digitálna ekonomika, platformy, to všetko ovplyvňujú. Takže je dobré, aby sme tu mali aj v Európe e, e, e, nejaké dobré referencie, ktoré by to zohľadňovali, aby sme to nikoho nenechali bokom. Treba teraz stanoviť minimálne body ochrany aj v prípade prepustenia to sú určité záruky, ktoré treba napísať. Musí to byť čierne na bielom nie je možné to obísť. Pokiaľ ide o naše stanovisko, máme tu určité eh, otázníky a určité indikácie, ktoré by sme sa chceli podeliť so spravodajcom, napríklad dĺžka skúšobného obdobia. Myslíme si, že 6 mesiacov to je nadmerne dlhé ako skúšobné obdobie, takže bolo by dobré, keby sme E, tu našli nejakú vyváženosť medzi e, tými jednotlivými e, požiadavkami. Treba chrániť všetkých pracovníkov, tí, ktorí fungujú na digitálne platformy, stážistov, učňov. Snažíme sa ošetriť naozaj aj tých, ktorí sú na stáži, či učňov, tí uh, už príliš dlho E, sú úplne e, bokom. Treba aj pre nich stanoviť minimálne kritériá. No a tí, ktorí pracujú cez digitálne platformy, dnes e, nie sú nikde umiestnení, nejako nie sú ich práva ochránené. Takže je dôležité, aby sme ich zahrnuli do tejto smernice. E, keď sme sa stretli s e-riders, tak sme nadobudli dojem, e, že aj odbory sú, e, sa nevnímajú ako zástupcovia týchto nových kategórií pracovníkov. Takže je naozaj dôležité, aby sme tu mali príspevok aj zo strany odborov, ale v každom prípade treba sa postaviť, postarať o to, aby odbory naozaj boli reprezentatívne za tieto kategórie. Všetky kategórie pracovníkov majú právo na transparentné, jasné informácie, pokiaľ ide napríklad o skúšovné obdobie, o um, nadčasy, odmeňovanie, programovanie e, variabilnej práce v prípade e, zmluv, e, ktoré sú nepravidelné, sociálnych príspevkov, informácie týkajúce sa vzdelávania, školení. To je veľmi dôležité, hlavne pre tých, ktorí pôsobia v gig ekonomii potrebujú vedieť, kedy bude možné e, pre nich, aby sa odpojili od svojho e, e, pracovného nástroja, ako napríklad mobilu. Ak nie, tak im naozaj hrozí vyhorenie v dôsledku nadmerného používania takéhoto nástroja. Inak nebude pre nich možné sa nikdy teda oslobodiť, odpojiť a musíme e, sa e, zasadzovať aj za to, aby členské štáty vytvorili tie správne e, modely, aby neboli nadmerne zaťažní zamestnávateľia. Dôležité je zaberať sa aj pätne tými kolektívnymi zmluvami. Všetko musí byť jasne prístupné ehm, prechodné obdobie pre umožnenie Ehm, vzniku e, zmluv. To by sa malo e, stanoviť priamo v smernici. Merci, e, monsieur le président. Oui, il y avait... Pani Milan, ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Bolo potrebné vrátiť sa k smernici týkajúce sa transparentne predvydateľných pracovných podmienok a taktiež pokiaľ ide o vzťahy medzi zamestnávateľmi a zamestnancami je veľmi dôležité z pohľadu digitalizácie a odlišnými novými spôsobmi zamestnanosti, aby sme vysvetlili situáciu a taktiež potrebu prispôsobiť sa novému regulačnému rámcu. Nechceme, aby táto nová smernica vyvolala problémy v pracovných podmienkach, či už pre zamestnávateľov alebo zamestnancov. Myslíme však, že členské štáty by mali rozhodnúť, čo je najvhodnejšie pre ich trh práce. A, a je potrebné odzuch súhlasiť definíciu pracovníca, pracovníka a taktiež koncept e, podriadenosti. Nové Pracovné podmienky, najmä v, v rámci týchto platform, musia mať e, objasnený tento koncept podriadenosti. Vo Francúzsku prezident Macron, ktorý je presvedčeným Európanom, zašiel ďalej nad rámec teda právnych návrhov a predložil text, ktorý uvádza pravidlá, ktorým sa riadia platformy. Nehovorí sa tu o kontrakte, ale charte, ktorá zavezuje zamestnávateľa zamestnancov. A to bude mať dopad na sociálne dávky. Pretože tí, ktorí budú fungovať v rámci platform, budú vlastne podnikateľmi. Takže toto môže vyvolať e, problémy a nie je to niečo, čo by sme chceli nadri- nariadiť v Európe, alebo chceli, aby to niekto nariadoval nám. E, pokiaľ ide o štátnu správu, konkrétne sektor obrany, zo štatutárneho pohľadu majú osobitné postanovenie a vysielaní pracovníci to je iná kategória a všetky profesie, ehm, ktoré majú možnosť e, výnimky. My by sme sa chceli dozvedieť viac o týchto kategóriách od spravodajcu. Ehm, vieme, že pracovné podmienky nemôžu vytvárať viac neistej e, práce. Máme 10 až 30 e, pracovníkov na nižšej úrovni, ktorí sú v ohrození. Takže veríme, že legislatíva, e, nové predpisy neohrozia ešte viac túto situáciu tým, že sa uplatnia nejaké metódy, ktoré sú uvedené v smernici. Vidím, hovorí pán predseda, že máme požiadavku eh, vyjadriť sa k tomuto od viacerých, takže poprosím, dodržujte čas, aby zostal čas ešte spravodajcovi odpovedať. Pani Sander. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem poďakovať eh, spravodajcovi eh, za odvedenú prácu. Taktiež vítam tento dokument. Prechádzame obdobím zmien na trhu práce. Musíme reagovať na to a musíme aktualizovať naše e, právne normy. Súhlasíme teda s tým, že e, sa musíme uberať tým smerom, aby sme vytvorili väčšiu stabilitu pre pracovníkov je potrebné zdôrazniť, hoci ide o európsky návrh, aby došlo k plnej implementácii na vnútroštátnej úrovni, aby boli členské štáty pragmatické a akceptovali novú realitu, ale tiež musíme myslieť na malé a stredné podniky, ktoré predstavujú veľkú časť podnikov fungujúcich v Európe tak ako povedali kolegovia, otázka informovanosti je veľmi dôležitá. Treba mať prístup k informáciám krátkodobo. Takže informácie musia byť poskytnuté pracovníkom bez pochyby. Ak chceme skutočne pragmaticky postupovať, treba eh, dať priestor alternatívam, aby niektoré spoločnosti mali priestor, mali viac času, aby splnili svoje povinnosti včas. Týždeň, dva, e, možno by sme našli nejaký priestor. Každopádne som rada, že môžem spolupracovať na tomto texte. Pán Simon. Ďakujem pekne, pán predseda. Um, chcem jednoznačne povedať to, čo už všetci povedali, že ide o progres, progresívny návrh, čo znamená, že budúci e, občania EÚ na trhu práce budú mať e, lepšie životné podmienky, než ako majú dnes a to je dobré. Ale návrh možno ešte vylepšiť Nebudem opakovať pripomienky predrečníkov, všetko už bolo povedané, ale súhrnom chcem povedať, že sa to týka aj verejnej sféry, e, štátnej sféry. Musíme zahrnúť aj samostatne zárokové činnosť osoby, ak sú na to vhodné okolnosti. Pokiaľ ide o zmluvy s nulovým počtom hodín, kolega zo strany zelených má pravdu, tieto treba zrušiť, ale na Novom Zélande existuje e, čerstvý legislatívny model na to, ako e, postupovať a všetko nasvedčuje tomu, že tento model z Nového Zélandu by sme mohli prevziať a doplniť do tohto návrhu. A ja toto odporúčam. Merci. Monsieur Thomas Mann. Ďakujem pekne, pán Thomas Mann. Ďakujem pekne, pán predseda. Enrique, ďakujem. Enrique povedal, že chce počúvať a že chce hľadať eh, flexibilné riešenia. Mám pocit, že na základe tej diskusie, ktorú sme tu počuli, že sa zhodneme. Predsa len treba povedať otázku, že či vlastne takúto celoeurópsku definíciu potrebujeme, hoci jednotlivé systémy sú odlišné. A že čo sa nám podarilo dosiahnuť? Áno, máme rozsudok Európskeho súdu, týmto je to už poriešené, nepotrebujeme novú definíciu a môžeme vzbudiť dojem v niektorých štátoch, že sa tu robí celoeurópsky niečo, čo vlastne v členských štátoch sa nedá implementovať. Pre mňa je dôležité, aby sme pri téme povinnosti o informáciách už od prvého dňa bolo poriešené, že koľko ľudia zarábajú, ako to vyzerá s nadčasom, aké možnosti tu máme, pokiaľ ide o skúšobnú lehotu. Môžu to byť 5 mesiacov, 6 mesiacov, nepotrebujeme nejaké zjednotenie, ale treba jasne poukázať na to, že sa toto obdobie nemá predlžovať, že niektorí povedia, že v podstate ešte stále pracujú ľudia za neriadný plat a nemajú jasný pracovný vzťah a to jednoducho nemôže takto pokračovať, že sa to bude predlžovať. Musí sa niečo na tom urobiť, s tým urobiť a takisto je dôležité, aby sme tu nespochybňovali práva tarifných pra- partnerov. To sú ľudia, ktorí vedia, čo sa deje v teréne. To sú tí, ktorí majú veľké skúsenosti. Nie vo všetkých štátoch je to rozvinuté, vieme, že sú tu rozdiely, ale sú tu ľudia, ktorí e, hovoria, že tu musí byť základná dôvera, aby sa dosiahli také dohody, s ktorými ľudia budú spokojní. Nemôžeme jednoducho takýmto spôsobom e, oklieštiť práva sociálnych partnerov. Takisto treba hovoriť aj o tých nových vývinoch, pokiaľ ide o odmietnutie tých zmluv s nulovým časom to odmietame, nie je problém, ale realita za tým ešte kráva a niektoré štáty ešte majú takéto zmluvy. Pre mňa je to neúnosné, musí to byť na čiernom zozname. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Gütlein. You, Chair, to... Ďakujem za slovo, pán predseda, aj spravodajcovi ďakujem Veľa toho bolo povedané, ale Marita Ulskov, ktorú nezastupujem, tiež má dôležité prehlásenie. Ehm, som jej kolegyňa zo Švedska v Envy. Návrh komisie je dôležitou právnou normou, mnohí na to tiež poukázali. Trh práce sa skutočne veľmi zmenil po prijatí súčasne platnej smernice, čo e, vedie k potrebe revidovať e, túto smernicu a požiadavky na informácie. Taktiež si myslím, že je potrebné dobre regulovať nové formy zamestnanosti, ale analýza švedských odborov, zamestnávateľských organizácií a ostatných sú jednoznačné. Je tu riziko, e, ktorý prináša tento návrh a síce dopad na základné modely negociačného modelu vo Švedsku. Narušuje rovnováhu medzi sociálnymi partnermi. Toto je teda dôvod na veľkú obavu z našej strany. Sú tu tri otázky, ktoré chcem zdôrazniť. Prvá, definície pracovníkov, zamestnávateľia, zamestnanecké vzťahy je dôležité zachovať súčasný poriadok, kde koncept zamestnanca je stanovený na vnútroštátnej úrovni a v rámci judikatúry. Definícia pracovníka je úzko prepojená s konkrétnym právnym systémom a tradíciami členských štátov. Je na národnej úrovni, kde existujú tie národné modely a v rámci ktorých to možno najlepšie vymedziť a rozvinúť. Mnohí na to poukázali. Navyše, táto navrhovaná definícia prináša dôsledky, ktoré nemožno prehliadnúť z pohľadu napríklad vnútroštátneho zamestnaneckého práva a toto má dopad na iné právne normy týkajúce sa daní, sociálneho zabezpečenia. Poďalšie, autonómia sociálnych partnerov musí byť rešpektovaná. Tu vítam niektoré návrhy spravodajcu, ktoré posilňujú zapojenie sociálnych partnerov a ich angažovanosť, ale sú potrebné e, výraznejšie zmeny, najmä v článku 12. Po tretie je kľúčové, aby zavedenie e, legislatívy bola formulovaná prostredníctvom vnútroštátneho práva a praxe. Takže na záver chcem povedať, že plánujeme Marita konkrétne chce predložiť viacero pozmeňacích návrhov, kde sa zameria na tieto spomenuté otázky. A chcem zdôrazniť, že táto otázka je pre nás veľmi dôležitá vo Švedsku je zásadné, aby sme rešpektovali jednotlivé modely trhu práce v jednotlivých členských štátoch a autonómiu sociálnych partnerov. Ďakujem. Ďakujem stručne, pán Pokorný, za generálne riaditeľstvo, nech sa páči. Thank you very much, chair, and... Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem mene uh, komisie, spravodajcovi, tienovým spravodajcovi za konštruktívnu diskusiu, ktorá svedčí o tom, že tento návrh už bol eh, podrobne analyzovaný. Nebudem opakovať, prečo je toto dôležité pre komisiu. Rečníci to už veľmi dobre vysvetlili, ale nadviažem na niektoré otázky, pripomienky, ktoré tu boli uvedené v súvislosti s návrhom komisie. Jedna sa týka osobného rozsahu pôsobnosti návrhu a s definíciou zamestnanca v článku 2. Tak ako predrečníci uviedli, zraniteľnosť na trhu práce sa zväčšuje a najväčšie riziko pre mnohých je, že budú vylúčení z toho statusu zamestnanca. Toto zaznamenáme v rámci kolaboratívnej ekonomiky, v rámci uh, iných foriem zamestnanosti. Je dôležité, aby e, sa skutočne overilo, či títo ľudia splňajú kritéria a tak, ako to uviedol Európsky súdny dvor. Ak áno, potom sú opravnené ochranu v rámci tejto smernice. A taktiež ich to bude chrániť v budúcnosti v rámci vývoja na trhu práce, kedy ich statút nebude jednoznačný. Definícia kodifikuje, ako to viacerí povedali, pojem pracovníka, čo už súd konzistentne používal počas predchádzajúcich dekád, aby rozhodol o tom, či ekonomicky činná osoba má statút zamestnanca alebo pracovníka. Ehm, je to na vnútoštátnych systémoch a neznamená to, že členský štát musí meniť vlastnú definíciu. Ide o osobný rozsah pôsobnosti tejto smernice, ktorá sa bude týkať táto definícia. Takže členský štát kľudne môže povedať, chráni všetkých tých, ktorí sú definovaní ako pracovníci e, v zákonníku práce a taktiež tých, ktoré sú, e, ktorí pracujú doma a je možno definovať kategórie, ktoré sú e, pokryté e, týmto návrhom z toho, aby tie vnútroštátne definície boli revidované a taktiež tie dopady na iné oblasti daní a e, sociálneho zabezpečenia nemusia byť reálne. Ehm, taktiež chceme podporiť tých, ktorí majú obavy, pokiaľ ide o ich vyňatie z verejného sektoru alebo E, pracovníkov na mori. Náš názor je, že všetci pracovníci by mali užívať výhody tejto ochrany a malo by to byť odôvodnené na základe objektívnych dôvodov, malo by sa to obmedzovať na situácie, ktoré sú odôvodnené z objektívnych dôvodov. Časovanie získavanie informácií je e, základné právo pracovníka, ako povedal spravodajca. Ehm, treba vedieť, za akých podmienok sú zamestnané. a odkedy. Toto je zásada, ehm, ku ktorej sa zaviazali všetky členské štáty, ako je táto inštitúcia a táto smernica to uvedie do praxe. Ehm, komisia dúfam, že aj v správe parlamentu bude podpora poskytnutia základných informácií hneď na začiatku pracovného vzťahu, zamestnaneckého vzťahu a nie neskôr. Ehm, chápeme, ehm, prečo všetky informácie vedené na zozname musia byť poskytnuté v prvý deň. Stručne k otázke sociálnych partnerov vieme, že majú dôležitú úlohu mnohých členských štátov v rámci regulovania trhu práce. Práve preto návrh dáva e, podstatný priestor sociálnym partnerom, aby boli menené ich hmotné práva e, v kapitole 3 a taktiež, aby bola smernica implementovaná na základe kolektívnych dohôd. Je dôležité, aby ochrana bola zabezpečená s pracovníkom, ktorí nespadajú pod kolektívne zmluvy a nie sú organizovaní alebo krytí odbormi. A minimálne normy zavedené zákonodarcami v Európe je dôležité, aby boli uplatnené v rámci kolektívnych dohôd a aby bolo možné overiť, že tieto normy sú dodržiavané a ak áno, musia byť podrobené, musia zodpovedať v rámci národného práva. Chcem teda podporiť výzvu spravodajcu, e, tieňového spravodajcu pokračovať v tejto konštruktívnej práci. Máme krátky čas, ale je to dôležitá norma na ochranu európskych občanov, ktorých rastúci počet je v e, neistej pozícii a toto je jedna z prvých priorit komisie. Sme pripravení spolupracovať s vami úzko, aby sme tento cieľ dosiahli. Ďakujem. Merci. Ďakujem pekne a posledné slovo dostane spravodajca. Poprosíme veľmi stručne. Ďakujem pekne, pán predseda. Budem veľmi stručný. Nepotrebujeme hodinu a pol na reakcie. Výborne, takže sú tu viaceré veci, ktoré sa tu spomenuli, ale chcem sa poďakovať všetkým za reakcie a som optimistický, pretože vidím, že to, čo som tu počul, bolo v konštruktívnom duchu a dá sa z toho skutočne veľa vyvodiť. Takže už týmto sme získali veľa, pretože ten, kto chce, aj dosiahne to, čo chce. Sú tu viaceré témy, ktoré sú veľmi konkrétne, ktoré tu boli, ktoré sú dôležité, ale Nemám pochybnosti, že sa nám podarí nájsť vyváženosť. Hovorilo sa tu napríklad o problémoch, pokiaľ ide o malé a stredné podniky a mikropodniky. To berieme do úvahy, ale treba povedať, že to treba brať ešte viac do úvahy. Ďalšie veci, ako napríklad prvý deň alebo nie, alebo ako to má byť, budeme o tom hovoriť, nájdeme nejakú vyváženosť a koľko času má trvať to školenie. Takisto nájdeme vyváženosť v tejto oblasti Uvidíme, ako sa to vyrieši. A takisto tu boli ďalšie témy, ktoré nám umožňujú, aby sme dôverovali našej spolupráci s tieňovými spravodajcami a bez pochyby nájdeme riešenie. A pokiaľ ide o také kľúčovejšie témy, pokiaľ ide o tú známu definíciu, tešilo ma to, čo som tu počul od pána z komisie. Ja niekedy mám eh, pocit a bojím sa, že tento problém a citlivý, citlivú otázku, e, kde my ako legislátori tému, sociálnu tému konvertujeme do témy, ktorá je taká komparatívna juristická. A dôležité je, aby ľudia boli pokrytí. A teraz uvaliť národným kódexom a predpisom takúto definíciu konkrétnu, ktorá by mala právnu hodnotu, tak ako to povedala kolegyňa zo Švedska že by sme uvalili ďalšie povinnosti, to by nás nedonieslo nikam, ale to, čo povedala, e, to sa týka iba toho návrhu, tu sa definuje zamestnanec pracujúci v tomto kontexte, možno by bolo lepšie, aby sme tam vôbec nedali slovo definícia a možno tento návrh sa dotkne každej osoby, ktorá má nejaký závislý pracovný vzťah. Myslím, že budeme sa teda tomu venovať. Ďalšia vec, pokiaľ ide o tie pracovné vzťahy nulových hodín, v Španielsku to ne, ne, neexistuje, nemáme s tým problém. Ak sa teda parlament takto úzhodne, a beriem na vedomie to, čo povedal kolega Simon, nie som si istý, či skutočne toto je ten rámec, kde máme to zakázať. Toto nie je náš úmysel, ale predsa len Robíme tu aj veci, ktoré ako keby do istej miery zavezovali ostatných a pokiaľ ide o verejných štátnych zamestnancov, to povedala veľmi dobre pani Mlinárová, jedna vec je, zamestnanci, ktorí pracujú pre štátne podniky alebo v službe v štátnej, nemôžeme ich vylúčiť z toho. A ďalšia vec, pokiaľ ide o bezpečnostné zložky, a tu samozrejme súhlasím, uvidíme, ako to dopadne. A teda to sú viaceré veci, nechcem teraz reagovať na všetko, musíme sa najprv dohodnúť. A ten problém švédsky, ja keď som bol pred 15 dňami v Štokholme a prijali ma tam až na ministerskej úrovni, pani ministerka pre zamestnosť, nikto mi tam nehovoril o žltej karte. A ja si myslím, že od marca 2018, kedy sa to spustilo, sa situácia začala vyvíjať. Nikto mi to nehovoril. Áno, bol tam jeden pán, ktorý reprezentoval sociálnych partnerov a povedal mi, že ja zabíjam švedský model, pričom ja som veľkým obdívateľom tohto modelu. Ja urobím všetko, čo bude v mojich silách na to, aby sme jasne dali najavo, že posilňujeme sociálne vyjednávanie, že berieme do, na vedomie aj sociálnych partnerov, a že budú v súčasťou toho procesu, tak ako to je tradícia v tejto krajine. Oni sú vlastne tí, ktorí príjmajú legislatívu, ale nemôžu žiadať odo mňa, aby som ja išiel pod štandardy minimálne. Toto si myslím, že e, nie je žiaduce a takisto aj v tejto oblasti nájdeme riešenie. Ďakujem. Ďakujem pekne, takže pokiaľ ide o časový plán, pokiaľ ide pozmeňujúce návrhy, 26. jún o 12. Takže pozmenujúce návrhy 29. a 30. Ehm, auguste a 18. oktobra na plene. Teraz môžeme prejsť k bodu číslo 8. Je to celoeurópsky osobný dôchodkový produkt PEPP e a hneď dám slovo pánovi Beckerovi za EPP. Nech sa páči, pán Becker. Ďakujem pekne, pán predseda, kolegovia a kolegyne. Dovolte mi poďakovať sa za tento konštruktívny proces tieňovým spravodajcom a asistentom a takisto aj za podporu poradcov v rámci EPP. Išlo o veľmi konštruktívny pracovný proces doposiaľ a my sme veľmi optimistickí Hovoríme tu o téme PEP, celoeurópsky osobný dôchodkový produkt. Je to taká vlajková loď EÚ. Nie je žiadny produkt, ktorý by bol porovnateľný s týmto a e, ktorý by bol pod kontrolou na európskej úrovni a obsahuje to aj možnosť európskej kapitálovej záruky, ktorá je ponúknutá a kontrolovaná zo strany Európskej centrálnej banky prostredníctvom AOP. Takže toto je veľký výdobytok a neexistuje ani neexistoval v rámci penzínneho trhu. My ako výbor EMPL, berúc do úvahy to, že EKON je gestorským výborom a IMCO pracuje zasa na stanovisku, že všetky potrebné aspekty finančných trhov a trhu s poisťovníctvom by mali byť poriešené práve na úrovni týchto výborov. Takže my a tým tieňových spravodajcov sa venujeme práve tej perspektíve zamestnanosti a sociálnej politiky. Dovolte mi vysvetliť, že máme dve kľúčové skupiny cieľové pre PEP. Na jednej strane by to mali byť tí, ktorí chcú mať ešte dodatočné zabezpečenie kvality života po dôchodkovom veku ako na a ešte rovnako dôležité je aj to, že hovoríme o tých, ktorí žijú v krajinách, kde sú zlé alebo nie dobre rozvinuté prvé piliere penzíne dôchodkové alebo druhé piliere dôchodkové. Ak teda tu nie je takto dobre rozvinutý systém, tento produkt by mohol byť dobrou alternatívou v budúcnosti, predovšetkým na to, aby sa podporili mladí ľudia a ženy. PEP prispeje k zabezpečeniu potrieb ľudí, kde sa posilňa úspory dôchodkové a vyriešia sa demografické výzvy a vyriešia sa aj tie dôchodkové priepasti. Takisto sme tam začlenili aj dlhodobý úsporný aspekt v rámci PEP a udržateľnú investičnú politiku vrátane sociálnych investícií. PEP e bol navrhnutý ako mobilný úsporný produkt v zmysle toho, že ľudia, ktorí sa presťahujú do inej európskej krajiny, aby tam žili alebo pracovali. A my začlenujeme viaceré aspekty v oblasti úspory mobility, záchrany mobility ako poskytovateľ PEP. E my ako poskytovateľ neposkytujeme e, ten, čo sa rozhodne, že bude šporiť v rámci programu PEP, ten sa rozhodne, že kto bude vybraný alebo zvolený ako nový poskytovateľ tohto programu PEP a všetko toto má byť e, zadarmo. To znamená, sú tu viaceré informácie, ktoré by mali byť záväzné, napríklad e, vyjadrenie, vyjadrenie o príjmoch penzijných a takýmto spôsobom sa zoberie do úvahy aj dodatočný príjem v rámci penzijného veku. PEP má obsahovať teda sociálny, environmentálny aspekt a takisto aj hodnotenie rizika, ktoré by malo byť k dispozícii e, v rámci EOP a kompetentných úradov a rovnako aj sporiacím si berúc do úvahy aj tie jednotlivé dopady pre životné prostredie a sociálne otázky. Je tu veľmi dôležitý aspekt, paušálna možnosť, ktorá počíta s tým, že tu bude kapitálová ochrana v rámci PEP výrobku. It. The regulation that je tam začlenené teda nariadenie alebo úprava v tom zmysle, že informácie pre tých, ktorí si budú šetriť v rámci PEP, e by mali obsahovať všetky relevantné aspekty a to detálnym spôsobom a toto môže viesť k možným kompromisom, ktoré by boli potrebné, pretože tieto informácie sú obsiahnuté v tzv. kľúčovom dokumente PEP e informačnom, ktorý má viac ako 7 strán, takže budeme tam mať viacero kompromisov, už jeden máme, ale v neposlednom rade myslím si, že je veľmi dobré a uspokojivé, že sme sa teda dohodli na tom, aby sme predložili takýto relevantný návrh v tom zmysle, že ten kapitál, ktorý bude akumulovaný v rámci tej fázy vyplácacej, že všetky náklady budú pokryté, rovnako ako aj kompenzácia v prípade inflácie, čo my vypočítavame ako priemernú, priemernú hladinu na úrovni 4% za rok. Nie je tu žiadny penzijný produkt, ktorý, produkt, ktorý by bol na trhu, ktorý by bol porovnateľný, to znamená, môže to byť taký produkt EÚ, máme 511 pozmeňujúcich návrhov a 20 až 20 alebo 30 kompromisných návrhov, ktoré sú na stole. IMKO hlasuje dnes o tomto stanovisku. Ekon bude hlasovať 11. júla, to znamená, môžeme ísť do pléna už v septembri. Ďakujem pekne ešte raz za konštruktívnu prácu. Ďakujem veľmi pekne. Ja, som sa, ja vás požiadam, všetkých, ktorí sa ešte vyjadrite, treba byť veľmi stručný, pretože máme pána komisára, ktorý príde o chvíľočku, budeme to musieť prerušiť. Takže poprosím vás, aby sme boli veľmi struční. Za SND dostane slovo nikto, takže to je najstručnejšie. Za EKR pani McIntyre. Ďakujem pekne, pán predseda, ja budem veľmi stručná. Hovorím v mene tieňového spravodajcu pána Gerikeho. Chcem sa poďakovať pánovi Beckerovi za jeho prácu k tejto téme. Ja som veľkou fanúšičkou týchto penzií, takže teším sa, že tu takto niečo predkladáme. Ako sa už spomenulo v rámci predchádzajúcich diskusí, my podporujeme stanovisko spravodajcu a Takže ide tu o to, aby tento návrh doplňal a neharmonizoval existujúce penzijné systémy. To znamená, my podporujeme tieto návrhy a možno sú tu určité problémy, ktoré máme s tou či onou otázkou, kde to je nad rámec právomoci EMPLO, ale chcem takisto využiť možnosť a podporiť svoj vlastný pozmeňujúci návrh, ktorý nie je začlenený v kompromise, to pozmeňujúci návrh 63 a ja by som rada chcela znížiť náklady pre spotrebiteľov, pokiaľ ide o poplatky za PEP, pretože tieto osobné penzie môžu byť skutočne riešením a tá nevýhoda je skôr e, tá dodatočná nákladovosť, ktoré sú potenciálne s tým viazané. Ak by sa nám podarilo vyriešiť toto, tak budeme mať dobrý produkt. Ďakujem. Pán Šambo, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Možno budem hovoriť po francúzsky, aby to bolo rýchlejšie. Takže poprvé chcem sa poďakovať všetkým. Išlo o prácu pána Bekera, tá práca bola vynikajúca. Podarilo sa nám dosiahnuť konštruktívne výsledky, máme dôležité veci, budeme pokračovať v ich obhajobe. Poprvé, veľmi dôležitá vec, tá default investment option, ako povedal pán Becker, Takéto výrobky musia mať minimálne musia e, pokryť musia dať možnosť tým najzraniteľnejším, aby títo boli zabezpečení. Po druhé, chceme sa vyhnúť tomu, aby sme investovali do derivátov a riskových dokumentov a Ďalej budeme žiadať záruku, pokiaľ ide o investovaný kapitál v prípade úmrtia alebo stále invalidity v rámci tej akumulačnej fázy. A na záver tu podporíme zelených, pokiaľ ide o článok 5 a ďalšie články ako 10 a ostatné. Čo je dôležité, treba tu zaviesť ten prístup v partnerstve. Ak nie, tak väčšina tých veľkých poisťovní národných nebudú môcť komercializovať tieto, e, vy, tieto produkty. To znamená, nemôže to byť iba pre tie veľké podniky. Na to, aby sme sa tomu vyhli, podporíme takýto systém partnerstva. Tak ako to povedal pán Becker, myslím si, že sme sa dotkli niečoho veľmi dôležitého, čo môže byť na prospech všetkým občanom. Ďakujem a teraz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 Pani Kuneva žiaľ dnes nemôže byť prítomná, ale ja prenesiem eh, za ňu tie najdôležitejšie body toho, čo chcela povedať. Táto úprava je eh, snahou podporovať súkromné eh, dôchodkové systémy, my si myslíme, že namiesto toho by sme mali uprednostňovať a posilňovať verejné dôchodkové systémy a mali by sme vytvárať viac pracovných miest. Preto návrh komisie v zásade nevnímame ani pozitívne. E, takéto e, súkromné dôchodkové produkty podporujú burzy a nie sú e, riešením krízy v oblasti dôchodkov. My budeme podporovať riešenie, ktoré by podporovalo verejné systémy dôchodkov. Rozdeľuje sa to tu na nových, na Eh, starých eh, účastníkov v týchto dôchodkových systémov. Eh, sú tu neisté podmienky na trhu práce a tak ďalej. To všetko vedie k tomu, že súkromní, správca súkromného kapitálu vlastne môžu pripraviť o finančné prostriedky pracovníkov, veľké firmy, Ehm, budú mať veľké zisky, ale celkovo to ohrozí naše existujúce dôchodkové systémy. Pani Lambert tu nie je, vtedy tiež nie, mm. takže pani Mela. Merci, monsieur le président, oui. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. My sme tieňovým strana, ktorá má tieňového spravodajcu. Nemohli sme reagovať pozitívnym spôsobom, pokiaľ ide o kompromisy. Ide tu teda o tému, ktorá nie je intruzívna, pokiaľ ide o národné systémy, ale bude to mať bumerang efekt na nadnárodnej úrovni, pokiaľ ide o mobilitu európskych občanov, ktorí sa sťahujú. Takže máme tu takýto produkt, ktorý nemôže byť na prospech tých, ktorým to treba pomôcť, pretože tí najzraniteľnejší napríklad, ktorí sú bez práce, nemôžu mať z toho prospech. Tento výrobok by bol konkurenčným, pokiaľ ide o profesné organizácie, ktoré poskytujú dôchodky, dôchodky a nepomôže to ani malým občanom vo Francúzsku, ale bude to favorizovať skôr veľké zoskupenia a v tu súhlasím s kolegom. Takže ide tu o snahu, pokiaľ ide o útok na národné systémy a z týchto dôvodov skutočne sa nevyjadrime k tomuto textu alebo budeme proti nemu hoci tá práca, ktorá bola odvedená, bola veľmi príjemná. Ďakujem pekne pani Renie za SND, nech sa páči. Sľúbila som, že budem stručná. Maria Arena, tieňová spravodajkyňa za SND, e, sa žiaľ nemôže zúčastniť, takže stručne. Samozrejme, PEP nenahrádza prvý a druhý e, pilier, absolútne nie. Celoeurópska perspektíva je tu pozitívna, ale je dôležité, e, že je to e, e, slušno na investície, je to menšinový program a teda kompromis, ktorý sa tu docelil, treba vnímať z tohto pohľadu. Pre všetkých je samozrejme dôležitý prvý a druhý pilier. Tie tým nemôžu byť nejako atakované a tento návrh tu má aj do niečo úplne doplnkové. Ospravedlňujem sa za to, že sme museli takto sa ponáhľať a oklieštiť váš čas, ale teším sa, že bude tá práca pokračovať pozitívne a ďalej, pokiaľ ide o lehoty, 2. maj do poludnia na úrovni výboru 28. júla, vo výbore EKON 11. júla a na pléne, to ešte bude sa musieť zadefinovať, takže ďakujem pekne a teraz môžeme prejsť k bodu ďalšiemu výmena názorov v rámci štrukturovaného dialógu pod predsedom komisie Jirkim Katajnenom, ktorý je podpredsedom komisie. Možno by bolo treba povedať stručnosti, aby sme nemeškali čas. Je to vždy veľmi dôležitá chvíľa pre nás, aby sme mohli prijať takto pod predsedou komisie mať túto výmenu názorov v rámci štrukturovaného dialógu. Je to dôležitá chvíľa v rámci našej demokracie na úrovni parlamentu. Ďakujem pekne, pán komisár, vítajte medzi nami. Kľudne si sadnete, ako vidíte, my máme takýto e, prísny časový harmonogram, už to poznáte, možno ešte viac ako ja tieto postupy. Takže teraz vám dám hneď aj slovo a 10 minút môžete sa vyjadriť, nech sa páči. Mr. President, honorable members, eh, Ďakujem eh, veľmi pekne, dámy a páni, za to, že mám príležitosť s vami diskutovať eh, na viacero tém. Väčšinou sa budem sústredovať na vzdelávanie a zručnosti, Eh, vychádzame tu z pohľadu, eh, že pokrytie o budúcnosť. Sú tu dva veľké megatrendy v hospodárstve, v našich spoločnostiach a eh, umelá inteligencia na jednej strane, na druhej strane obehové hospodárstvo. To sú tie dva veľké trendy v ekonomike, ktoré budú mať obrovský dopad na eh, naše spoločnosti a životy jednotlivcov. A my sa na tieto zmeny musíme pripraviť. Zmeny môžu byť pozitívne, ale aj negatívne v závislosti od toho, ako dobre budeme pripravení a ako budeme predvídať eh, to, čo príde. Keď sa pozrieme na digitalizáciu a umelú inteligenciu, sú tu viaceré odhady, koľko pracovných miest sa stratí v závislosti od načasovania, či sa pozeráte do najbližších 5 rokov alebo 15 rokov. Samozrejme, tam je rozdiel. Ale eh, z krátkodobého pohľadu eh, sú tu malé rozdiely. OECD odhadla, e, že približne 9 existujúcich pracovných miest e, e, je ohrozených absolútnou automatizáciou. Vo väčšine prípadov budú nahradené nie celé pracovné miesta, ale určité časti z pracovne, v rámci pracovných pozícií budú nahradené, takže bude treba inovovať e, tie pracovné pozície, e, Bude sa však e, zvyšovať bezpečnosť pracovníkov a spokojnosť zamestnancov s ich prácou. Nevieme, ktoré odhady sa najviac blížia pravde. Treba však, aby sme boli pripravení na zmeny. Nemusíme sa ani tak veľmi snažiť odhadovať, aké budú budúce e, profesie, to e, sme nikdy nevedeli dopredu, ale môžeme pomôcť ľuďom, aby boli e, adaptovateľnejší, odolnejší a ľahšie sa učili nové zručnosti. Preto vlastne v tom, čo chcem povedať ako prvé, vychádzam práve z takéto analýzy musíme členské štáty vyzývať, aby e, e, aj základné, najzákladnejšie vzdelávanie e, brali vážnejšie, než ako tomu bolo doteraz. Teraz nehovorím o zručnostiach, o nich budem hovoriť neskôr, ale o základnej, základnom vzdelaní. Žiaľ, Vzdelávanie nebolo prioritnou oblasťou mnohých členských štátoch, to vidíte jednoducho podľa výsledkov porovnaní. Aj keď sa pozriete na kompetencie učiteľov, sú tam obrovské rozdiely. 25 eh, dospelých eh, Európanov má eh, veľké nedostatky v oblasti alfabetizmu. To je dosť veľké číslo, takže ako môžeme očakávať viac od jednotlivcov, ak nevedia dostatočne dobre čítať a písať. Preto hm, musíme venovať pozornosť vzdelávaniu Musím povedať, že už teraz som trošku e, spokojný, že sa nám e, podarilo proces európskeho semestra e, nasmerovať tak, aby sa viac venoval vzdelávaniu. Tento rak, rok naozaj sa zaoberáme hlbšie odporúčaniami aj pre systémy vzdelávania v našich členských štátoch. A ako všetci e, vieme, EU nemá kompetencie v oblasti e, školských systémov, ale to neznamená, že nemôžeme systém vzdelávania spomenúť, e, ak si myslíme, že sú tam závažné problémy. Chceme takto podporiť členské štáty, aby realizovali reformy. Podobne sa môžeme vyjadriť napríklad aj k dôchodkovým reforme dôchodkových systémov alebo iných oblastí spoločnosti. Takže ak chcete, rád vás podporím v tejto vašej e, úlohe zdôrazňovať e, silnejšie úlohu vzdelávania v rámci e, procesu európskeho semestra. Pán predseda, Musíme sa tiež zaoberať zručnosťami existujúcich pracovníkov. Žijeme už v digitálnej ére. Eh, dopyt po digitálnych zručnostiach rastie čoraz viac a eh, bude sa takto posilňovať. Je veľmi veľa voľných pracovných miest pre expertov v oblasti informačných technológiách. Určitá miera digitálnych zručností sa vyžaduje teraz mimochodom eh, pre všetky pracovné pozície v celej spoločnosti. Napriek tomu z desiatich e, e, Európanov štyria e, nemajú základné digitálne zručnosti. Sú tu potrebné ale aj soft skills ako podnikateľstvo, kritické myslenie a podobne. Z pohľadu jednotlivcov Eh, si toto vyžaduje naozaj eh, mať za sebou dobré vzdelanie, a možnosť celoživotného vzdelávania. Preto eh, komisia sa sústreďuje na zručnosti. Naša iniciatíva z roku 2016 podporuje vývoz zručnosti na všetkých úrovniach, od tých základných až po tie špičkové schopnosť adaptovať sa, eh, podporovať inovácie a podporovať technologickú transformáciu. Tento rok sme sa rozhodli prijať potrebné kroky, eh, ktoré tiež majú pomáhať eh, realizovať našu agendu pre zručnosti. Spomeniem určité iniciatívy neskôr. Dôlež- hovoríme o e, digitálnych e, zručnostiach v rámci našej agendy. Odkedy sme v decembri roku 2016 e, toto zahájili, 21 národných koalícií bolo vytvorených. Nedávno medzi Švedskom, Holandskom a Gréckom vlády nie sú jediné, ktoré majú konať s uh, eh, eh, programov vytvorili eh, firmy a iné súkromné organizácie na podporu vytvárania digitálnych zručností. Ehm, belgickí digitálni šampióni sa napríklad sformovali, podporujú digitálne zručnosti, ktoré sa budujú deti 12 500 pracovných eh, miest sa naplnilo vďaka eh, iniciatívam eh, v tomto rámci. V januári sme odporúčali revíziu nariadenia kľúčových kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie. Členské štáty tiež prednedávno prijali svoje e, programy. Takisto tu máme aj návrh pre sektorálnu e, kooperáciu v oblasti zručností. Tam uznávame, že určité hospodárske sektory si vyžadujú e, osobitnú pozornosť, aby sme sa venovali problému nedostatku zručností. Koncom roka sme sa zaoberali eh, eh, turizmom, eh, námornými technológiami, automobilovými technológiami. Tento rok sa sústredíme na výrobu, výstavbu, oceliarstvo, lodenice. Sústredíme sa takisto aj na dospelých s nízkou mierou zručnosti, Eh, členské eh, štáty majú realizovať eh, príslušné opatrenia do polovice roku 2018. Komisia žiada u členských štátov, aby to sa to končilo do polovice júla. Chceme pomáhať dospelým s nízkomi rozručností, aby nadobudali viac ručností, aby boli silnejšie alfabetizovaní, aby mali lepší prístup na trh práce. Vážené poslankyne, e, poslanci, e, je viacero oblastí, ktoré sú dôležité pre e, implementáciu v tejto sfére. Treba zabezpečiť, aby všetci Európania mali potrebné zručnosti, ktoré budú vyžadované na trhoch práce v budúcnosti. Sociálny fond Plus sa napríklad plánuje v rámci viadočného finančného rámca z 100 1 miliardami eh, eur. V jeho srdci eh, budú práve eh, priority z Európskeho piliera sociálnych práv a bude súvisieť s prioritami Európskeho semestra. Zároveň ostane hlavným nástrojom EÚ pre investovanie do systémov reforiem, ktoré majú zlepšiť mieru vzdelanosti a zručnosti občanov, vrátane tých digitálnych. Komisia navrhuje, aby Európsky sociálny fond plus cieľene podporoval e, opatrenia, ktoré podporujú sociálnu inklúziu, e, e, pomoc tým najohrozenejším, e, podporu proti nezamestnanosti mládeže. Pokiaľ ide o dopad a pridanú hodnotu tohto e, fondu, e, tie by sme mali podporiť, pokiaľ ide o e, napríklad Fond pre európsku pomoc pre najohrozenejších, pomoc pre nezamestnaných mladých, pre nezamestnaných a pre sociálne inovácie, Európsky sociálny fond plus eh, by mal byť aj koherentnejší a komplementárnejší k ostatným fondom, ktoré podporujú eh, ľudí ako eh, napríklad fond, ktorý sa prispôsobuje globalizácii, Erasmus a podobne. A napokon fond Invest EU. Nedávno sme tento program predstavili ten sa má zaoberať e, teda investičnými plánmi, má sa sústrediť viac na politiky. Cieľom explicitne je podporovať konkurencieschopnosť a udržateľnosť ekonomického rastu, sociálnu odolnosť a inkluzívnosť. Podporujú e, kapitálových e, trhov EU, podporu vnútorného trhu, navrhujeme, aby sa zdôraznila podpora pre sociálne investície, na 4 miliardy e, eur v budúcnosti. Um, chceme to zvýšiť z 27 e, miliónov na 50 e, miliónov aj vďaka tomu, že budeme pracovať s viacerými partnermi, napríklad aj národnými inštitúciami na podporu, ktoré by mohli financovať menšie, lokálnejšie projekty Um, takisto sa chceme zaoberať flexibilitou, sociálnymi podnikmi. Nezabudnime ani na granty. Granty ostanú dôležitým zdrojom podpory pre sociálny sektor. To sa tiež môže prepojiť e, s podporou z Invest EU pre určité projekty. Aby sa to zjednodušilo, navrhujeme tu zjednodušenie pravidiel v tejto sfére. Takže e, odolnosť, adaptabilita, kvalita vzdelávania a nové spôsoby e, odborného vzdelávania na posunie našich investícií do sociálnej e, štruktúry. To sú tie kľúčové slova. Ďakujem veľmi pekne, pán podpredseda. Ja si myslím, že je dôležité mať tu takýto proaktívny prístup na kompetencie. To sú tie zásadné veci aj e, pre nás vo výbore e, pre zamestnanosť. Teraz sa e, v prvom kole vyjadria koordinátori. Na dve minúty pán Becker ako prvý. Vítam vás, pán podpredseda. Ďakujem za všetky vaše iniciatívy a úsilie na úrovni komisie. Vítam to, že sa sústreďujete na základné eh, edukačné potreby. Je zrejme, že eh, písanie, čítanie ako eh, kultúrna technika, tie treba mať zvládnuté ešte pred digitálnymi zručnosťami. To je priorita číslo jedna. Ako ste to popísali, zmeny zajtražka sa začínajú už dnes. Digitalizácia, robotika, umelá inteligencia ponúkajú veľké príležitosti Európe, ale samozrejme treba mať zvládnuté aj výzvy. E, keď na jednej strane sa zlepšujú e, e, podmienky na trhoch práce v EÚ, ešte stále sú veľké rozdiely medzi členskými štátmi, nízka mobilita, pracovníkov, segmentácia e, trhu práce, ehm, nie je tu súlad v, e, v ponuke a dopite, pokiaľ ide o zručnosti. A e, naozaj nemáme dosiahnuté naše ciele. Odporúčania e, komisie z minulého mesiaca tiež e, spomínajú e, takéto výzvy. Ja mám dve otázky. Ako komisia plánuje zabezpečiť, aby členské štáty sledovali potrebné reformy systému trhu práce a vzdelávania, aby sa pripravili na, rýchlejšie, na rýchle sa meniaci svet práce? A po druhé, ako komisia chce eh, zabezpečiť eh, zlepšenie, eh, zmenu zručností európskych pracovníkov, aby to viac odpovedalo požiadavkám na trhu práce. Ďakujem pekne. Ďakujem za SND pán Pirinský. Ďakujem, pán predseda. A ďakujem, pán podpredseda komisie, za vašu prítomnosť a prezentáciu. Na rozdiel od môjho kolega, kolegu pána Bekera, ja si myslím, že ste sa sústredili na nesprávne eh, veci, keď ste hovorili o umelej inteligencii a zručnostiach. Eh, vyzvali ste nás, aby sme sa eh, venovali širšiemu horizontu, pokiaľ ide o reflečný dokument o prínosoch globalizácie. Tam ste správne povedali, že kľúčovými faktormi úspechu tu sú robustný Eh, eh, robustná sociálna Európa a eh, štát, ktorý by ponúkal zábezpeky občanom. Na to potrebujeme investície vo všeobecnosti, obzvlášť sociálne investície. Takže investície sú veľmi dôležitou súčasťou vášho portfólia, preto si myslím, že ste sa mali na túto kľúčovú výzvu sústrediť viac. Nezávislé e, e, hodnotenie EFSI z tohto mesiaca nám hovorí, že je tam kvázi dosiahnutie e, cieľa zlepšenia investícií a je tam nedostatočné dosiahnutie v oblasti podpísaných kontraktov FC+ ktoré spomínate, e, hovorí o redukcii o aspoň 6 v porovnaní s aktuálnym programovým obdobím, pokiaľ ide o fondy alokované tým kľúčovým funkciám e, v ESF. Dve minúty je samozrejme čas, ktorý rýchlo vyprší, ale chcel by som Eh, odkázať na kľúčovú výzvu venovať sa nerovnostiam, eh, pretrvávajúcej chudobe, viacerými manifestáciami nerovnosti, nerovnosti, čo súvisia aj s digitalizáciou a podobne. To, čo ja tu vidím, je, že komisia sa nedostačne eh, sústredí a vlastne nerovnosti nevníma ako najväčšiu výzvu. Ďakujem pani McIntyre. Ďakujem, vítam. Pán komisár, vaše vyhlásenie. Je veľmi dôležité, aby sme sa zamerali na zručnosti, vzdelanie, na podnikanie. Nedávno som bola na, zasadnu- na stretnutí, kde sme povedali, že je veľmi dôležité naučiť ľudí rozmýšľať kriticky a v podstate naučiť ľudí rozmýšľať. To je dôležité, takže to oceňujem. Máme asi 2 milióny nenaplnených miest v EÚ. Máme 703 tisíc eh, prázdnych miest v oblasti informatiky. Predpokladáme, že do roku 2020 sa e, vytvorí 20 pracovných miest, ktoré vyžadujú určitú kvalifikáciu, takže potrebujeme sa viac zameriavať na učňov, na odbornú prípravu, <clears throat> aby ľudia mohli vytvoriť prácu sami pre seba. Môžeme Eh, už veľmi eh, včas začať učiť ľudí eh, takéto tie podnikateľské zručnosti, ako riaziť podnik. Ehm, máme v Spenom kráľovstve takéto programy zamerané na mladých ľudí. Moja otázka je, čo robí komisia v súvislosti s iniciatívami, ktoré vedú k partnerstvám medzi výskumnými centrami, podnikmi, univerzitami, aby mali občania prístup k prácam vo výrobe, ktoré súvisia s informatikou a najnovšími technológiami. <clears throat> Mohli by sme sa zaoberať aj zamestnancov na, vid na vidieku. Pokles polnohospodárstva sme zaznamenali v dôsledku príchodu technológiu. Ale v mojom regióne je v tejto oblasti zamestnaných oveľa viac ľudí než pred niekoľkými desiatkami rokov a to je dôsledku diverzikácie. Takže by som bola rada, keby ste mi povedali niečo, a čo plánujete v oblasti tvorby práce na vidieku. Nie je tu nikto za NDR a teraz zostane za GUE pani Karin. Eh, Ďakujem pekne. Dohodli sme sa na tom, že potrebujeme hĺbkové investície do vzdelávacieho systému. Musíme na tom participovať všetci, ale musíme byť úprimní a musíme mať určitú vyrovnanosť. Nejde tu iba o tých, ktorí sú zle vzdelaní. Dokonca aj to, že teda hovoríme o úplne inej zmene, nie iba o tých krátko vzdelaných alebo u tých, ktorí mali také kratšie vzdelanie. Hovoríme o mladých ľudí, hovoríme o mladých ľuďoch, ktorí mali dlhé akademické vzdelávanie. Vidíme, že tu je určitý tlak zo strany komisie, pokiaľ ide o realizáciu presadenia reforiem práce. Vidíme to takisto aj to, že treba zamestnancov viac zmobilniť. To je ťažké pre mladých ľudí, aby si našli cestu na pracovný trh a preto by som sa chcela opýtať Mohla by tu byť nejaká zmena na to, aby sme mali určitý tlak pre zamestnávateľov. Možno sa dajú nájsť aj iné pracovné časti. Ak budú stroje robiť všetku časť práce, tak my budeme pracovať menej a môžeme zredukovať pracovný čas. A členské štáty by mohli mať určité hospodárske dôvody na to, aby e, trh s prácou reformovali, aby sme mali lepšie sociálne služby napríklad. Mohli by sme sa nad tým, mohli by sme sa nad tým zamyslieť. Nevidím nikoho za zelených, takže za EFDD. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Zdravím vás, pán komisár Katajnen. Chcem e, vychádzať z tých špecifických odporúčaní pre jednotlivé krajiny pre Taliansko. Komisia hovorí o jemnom e, zlepšení, pokiaľ ide o aktualizáciu zákona Job Act, pretože e, naozaj e, treba tu zahrnúť nové formy práce. Ich podiel čoraz viac rastie, teraz je čoraz viac ľudí, ktorí nepožívajú momentálne žiaden typ práv, preto je dôležité, aby sme mohli implementovať aj e, smernicu o transparentných a predvydateľných pracovných podmienkach, aby sme anticipovali e, zmeny e, v oblasti trhu práce, nové formy práce už sú dnes prítomné v našej spoločnosti a teda treba tu vytvoriť právny kontext Eh, pokiaľ ide o pracovníkov na digitálnych platformách, eh, eh, na kontraktoch, na nulový počet hodín, ktoré by sa mali zrušiť, na tých, ktorí pracujú na základe poukážok, stážistov. Pre týchto všetkých treba zabezpečiť transparentné formy zmluv, treba zabezpečiť aj úlohu pre odbory, aby zastupovali pracovníkov na tých, v týchto nových oblastiach. Hnutie piatich hniezd naše e, ministerstvo práce Dimaria už e, pracuje na novom návrhu zákona o e, takejto dôstojnosti. Snažíme sa tam ošetriť nerovnosti, nespravodlivosti aj napríklad pokiaľ ide o dôchodky. Komisia nám dnes hovorí, že dôchodky nad určitý strop vytvárajú skresľovanie a chýbajúcu harmóniu dôchodkového systému. To je pravda. A týmto smerom e, robí už kroky naša vláda. E, Takto treba vnímať aj zrušenie nerovností E, v systéme, ktoré e, zaviedla reforma Fornero. Pre nás je dôležité, aby sme zabezpečili ochranu, e, aby sa zabezpečilo prijatie minimálnych príjmov európskych občanov. Parlament to prijal veľkou väčšinou. Minulý rok treba, aby sa z toho stala priorita, aby sa to stalo realitou. Treba umožniť členským štátom, ktoré nemajú žiadnu formu sociálnej ochrany, e, aby mohli zrealizovať takúto reformu. E, mali by mať e, plnú podporu aj zo strany Európskeho sociálneho fondu, aby realizovali, formu, aby realizovali reformu um, v, v tak, takouto, takýmto uh, spôsobom. Áno, reforma uh, systému školstva to je dôležité, ale netreba sa len prispôsobovať tomu, čo je žiadané na pracovnom uh, trhu, ale treba zabezpečiť vhodné podmienky aj pre tých, ktorí uh, uh majú školiť treba zabezpečiť eh, eh, aj to, aby bol systém školstva eh, kvalitný. Ďakujem pekne. Merci. Pour ENF. Ďakujem za ENF, pán Marta. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem, pán Katajnen, vážený pán podpredseda komisie, za to, že ste prišli sa stretnúť s predstaviteľmi ľudí a že ste nám spomenuli vaše litánie mm, cieľov Európskej komisie. Skutočne mám dojem, pán Katajnen, že počúvam kandidáta v kampani. Pretože zdá sa, že ste kandidátom na predsedu komisie v budúcom roku a vidíme, že čím viac ľudia zlyhávajú, tým viac ich komisia zamestnáva. Pripomeniem pána Barto, Baroza, ktorý začal pracovať v bankách hneď ako odišiel z komisie. Takže nakoniec skončil v banke Goldman Sachs. Pán Juncker, minister eh, daňového raja v Luxembursku, ktorý je predsedom komisie, to chcete získať aj vy, komisie, ktorá nám hovorí o fiskálnej solidarite, Šéf belgickej polície preukázal nekompetentnosť v, pri atentátoch v Paríži a teraz je šéfom Europolu. Minister vo Fínsku. Nokia jediný podnik európsky telefonický, ktorý bol nakoniec zatvorený. Výsledok 25 tisíc ľudí prepustených, a to už nehovorím o stovky, o stovkách ľudí, ktorí pracovali e, v bývalom Alcateli. Takže pán Katajnen, doverujú vám predsa len v Bruseli, dostali ste viaceré kompetencie, pokiaľ ide o viaceré portfólia a vaša strana, ktorá je pri moci vo Fínsku, ide zatvárať uh, nemocnice, nezamestnanosť, privatizácia, sociálne zabezpečenie, to sú vaše programy. Takže vidíme aj budúcnosť Fínska. Podľa môjho názoru, pán kandidát, pán Katajnen, máte skutočne úspech, aby ste boli budúci rok nominovaní. A my tu reprezentujeme ľudí a možno ľudia pri voľbách v máji sa rozhodnú inak a odsúdia túto podniku, ktorá jednoducho ničí zvrchované národy, ktoré predstavujú Európsku úniu. Ďakujem pekne tiens quand même à dire ici que l'enjeu de la discussion est une discussion politique sur les enjeux d'orientation. Nemali by sme tu prezentovať takéto politické témy a nemali by sme tu prezentovať tieto témy. Keď, prepáčte, pán predsedajúci, keď niekto robí, pán predsedajúci prerušuje, už ste sa vyjadrili, e, teraz zostane slovo pán komisár, nech sa páči. Thank you very much. Ďakujem pekne odpoviem pánovi Pekrovi. Ako zaručiť, že budú reformy na zvýšenie kvalifikácie ľudí a taktiež na zvýšenie adaptability na úrovni členských štátov. Uviedol som v rámci procesu európskeho semestra dbáme viac na vzdelanie. Toto je jedna z mojich osobných priorít. E, nie len teda na tie zručnosti, kvalifikáciu, ale aj na základné vzdelanie je dôležité z pohľadu e, sociálnej spravodlivosti všetko toto. Ak si vezmete štúdiu PISA OECD vidíte veľké rozdiely medzi členskými štátmi v základnom vzdelaní a toto nie je priateľné. Moja teória je, že v mnohých členských štátoch vzdelanie nebolo politickou prioritou dlhé roky. E, diálnice, železnice boli atraktívnejšie z pohľadu volieb ako investície do ľudského kapitálu. Bolo to možné aj preto, že život bol jednoduchý. Dnes sa život stáva komplikovanejší. Mnohí z nás sú za otvorenejšiu spoločnosť, otvorenejší svet bez hraníc a taktiež nové technológie zjednodušia náš život na jednej strane a na druhej strane ten život nebude až taký ustálený. Ja si myslím, že treba sa sústrediť na otázky týkajúce sa ľudského kapitálu v dôsledku práve kvôli týmto zmenám, ktoré prebiehajú v spoločnostiach. Práve preto tie špecifické oporučenia pre krajiny sú dôležité. Na druhej strane sú tu nové štruktúrálne reformy zamerané na služby, dobre to funguje, chceme zjednodušiť fungovanie tohto ešte viac v rámci ďalšieho obdobia finančného. Chceme posilniť štruktúrálne reformy, podporiť služby ako služby pre e, členské štáty. Chceme zmeniť e, reputáciu, povesť štrukturálnych reforiem, ktoré sú vnímané pomerne negatívne z viacerých dôvodov. Čiže chceme toto zmeniť. Svet sa okolo nás totiž mení, musíme teda reformovať našu spoločnosť, posilniť e, štruktúry e, spoločnosti práve preto bude výraznejšia podpora zo strany komisie členským štátom. Máme už prebiehajúci pilotný projekt zameraný na túto oblasť a zdá sa, že funguje dobre. Toto je jeden pohľad. Pokiaľ ide o zručnosti a vzdelanie, Máme bezplatné služby a na báze dobrovoľnosti, ak niektorý členský štát reformovať systém vzdelávania, komisia spolu s OECD môže sa spojiť a vytvárať e, pracovnú skupinu, ktorá sa bude zaoberať silnými slabými stránkami existujúceho systému a potom predkladať odporúčania, ako reformovať systém. Doposiaľ to nebolo uplatnené e, veľmi, ale existuje to už dva roky. Ak sa vám to páči, môžete to e, posunúť ďalej. Reformať systém vzdelávania vedú k výsledkom v relatívne krátkom čase. Už napríklad v Portugalsku a Estónsku sú krajiny, kde sa reformoval systém vzdelávania. Už teraz môžete vidieť prínosy, ktoré z toho vyplynuli 4-5 rokov po samotnej reforme, takže oplatí sa to. Ako komisia zjednoduší a umožní zvýšenie kvalifikácie dospelých. Celá táto agenda Ehm, môže uviesť niekoľko e, príkladov, napríklad kolegium práce. Ehm, nie je to zamerané len na verejné orgány, ale aj súkromný sektor. Ehm, som to spomenul v Belgicku. Vzdelávanie zamerané na kódovanie, napríklad pre deti v Írsku Eh, cieľová skupina nezamestnaných eh, a práca s nimi dosiahla dobré výsledky. Čiže viacero príkladov máme a nakoniec možno o tých investíciách do tohto sektora prostredníctvom európskych štrukturálnych fondov a nových investičných fondov. A ešte pánovi Beckerovi odpoviem. Diskutoval som s ministrami vzdelávania členských štátov a navrhol som im, že by mali zvážiť program Erasmus+, najmä na, pre učiteľov a pre tých, ktorí uh, sa chcú stať učiteľmi ak nejaká krajina rozhodne napríklad, že 10-20 Eh, budúcich pedagógov využije možnosti poskytované Erasmom alebo nejaký počet učiteľov využije Erasmus+. plus. Eh, aký prínos to bude mať z pohľadu sociálneho kapitálu? Nemusíte sa vždy učiť od inej krajiny a od systému vzdelávania. Naše spoločnosti sú čoraz viac medzinárodné a je dôležité, aby naši učitelia a nezaostali, najmä v rámci budúceho obdobia finančného rámca. Treba to využiť na vzdelávania pre učiteľov. Ďalej tu máme nerovnosť a chudobu Viete dobre, že mnohé sociálne politiky sú v rukách e, členských štátov, ale aj EÚ môže urobiť dosť najmä zameriavaním sa na investície do sociálnej infraštruktúry. A v tomto ohľade chceme nahradiť FC e, investíciami, ktoré sú politicky motivované. Budú tu štyri okna investícií, udržateľné investútory, malé stredné podmienky, podniky, výskum, vývoj. FC eh, bol eh, motivovaný dopytom, ale Invest EU fond bude vychádzať skôr z nejakých strategických politických cieľov. Chceme sa zamerať na to tieto nástroje, aby sme viac vychádzali z stratégia politiky, viac ako to bolo z EFSI. Ak parlament nezmení náš návrh, zameriavame sa na zdvojnásobenie objemu pre e, sociálnu infraštruktúru. Nie je to možno veľa, keď zvýšime z 2 na 2 miliardy, ale dopad v teréne je dosť veľký v sociálnej oblasti. Učňovské vzdelanie. Toto je dobrý spôsob, e, ktorý by mal byť viac uplatňovaný členských štátov. Je to dynamický spôsob organizácie odbornej e, prípravy v rýchlo sa meniacom svete. Takéto zručnosti sú taktiež veľmi dôležité. Eh, odborné stredné vzdelanie eh, sa vždy považovalo za mm, druhú najlepšiu voľbu. Že ste sa mohli stať živnostníkom, ak sa vám nedarilo dosť dobre. Ale mladí ľudia chcú robiť prácu, ktorá má zmysel. Niekedy byť podnikateľom, živnostníkom je robiť niečo zmysluplné. E, nie je e, to dôležitá práca ako taká, ale je to nástroj na to, aby sme robili niečo, čo chceme robiť. A preto podnikanie by malo byť súčasťou našich osnov <clears throat> vo väčšej miere ako doposiaľ. <clears throat> Digitálne zručnosti toto a vytváranie koalícií je jeden zo spôsobov, ako e, zapojiť do partnerstva verejné orgány, e, podniky a taktiež dajú príležitosť ľuďom zvýšiť kvalifikáciu je to dôležité, pretože ak sa menia požadované zručnosti, nemôžeme očakávať, že len v rámci štátneho vzdelávania e, vyriešime tieto problémy. Preto treba zapojiť súkromný sektor a aj iné e, e, zúčastnené strany do toho zapojiť. Vidiecká oblasť budúcnosť e, e, vidieka vidím lepšie ako v minulosti. V dôsledku všetkých štrukturálnych zmien, ktoré prebehnú, toto všetko zvýši dostupnosť e, týchto oblastí. Takže tie kilometre vzdialenosť medzi mestom a dedinou nebudú až takým dôležitým faktorom ako v minulosti. To je jedna vec aby sme sa uistili, že tá dostupnosť bude lepšia. Treba sa uistiť, že všetky vidiecké oblasti sú cieľom investícií, čiže ľudia tam musia mať také isté príležitosti, napríklad pokiaľ ide o digitálne pripojenie. Delba práce, keďže sa charakter práce mení, som si istý, že dôjde aj k novému prerozdeleniu práce. Treba sa však uistiť, že pracovné podmienky budú spravodlivé. Nemyslím si, že má zmysel deliť prácu, aby mali všetci nejakú prácu, aj tí, ktorí teraz nemajú. Systémy sociálneho zabezpečenia a celkovo sociálna politika by mala umožniť kombináciu dočasnej práce, práce na čiastočný úvezok lepšie ako dnes. Naše sociálne systémy boli vytvorené v časoch, kedy mal každý prácu kedy sme chodili do práce ráno o 8 alebo o 9 a vrátili sme sa o 4 po obede. Sociálne systémy boli ľahko vytvoriteľné v takomto prostredí, ale dnes sa veci zmenili a musíme zohľadniť nové príležitosti, ako zosúľadiť systém sociálneho zabezpečenia s novou realitou. Niekedy sú potrebné zákony, niekedy sociálni partnery sú tými, ktorí rokujú o riešeniach a záprečná otázka. Netýkalo sa to dnešnej témy, ale beriem to na vedomie, čo chcel povedať pán rečník, takže beriem to na vedomie. Ďakujem pekne. Máme ešte dvoch prihlásených a chcel by som e, povedať o tých výzvach, ktoré ste spomenuli. Áno, je pravda, že vzdelávanie to sú oblasti, kde sú kľúčové výzvy a môžeme venovať veľa prostriedkov do toho, čo by sme chceli zlepšiť, ale keď sa pozrieme na rozdiely, pokiaľ ide o vzdelávanie v jednotlivých členských krajinách, keď vidím tie rozdiely vo vzdelávaní mladých, ktorí končia štúdium bez toho, aby mali vzdelanie alebo diplom, buď preto, že opustili štúdium alebo boli vyčlenení, ja si myslím, že tu treba sa sústrediť oveľa viac na to, aby sme sa vyhli tomu, že môžu potom nasledovať katastrofálne výsledky. A teraz dostane slovo Sofia, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, dobrý deň prajem, pán komisár. Je veľmi zaujímavé sa tu pozrieť na to, s čím sa počíta na úrovni investícií a čo sa tu chce urobiť, napríklad Erasmus+, Plus alebo hodnotenie e, vzdelávania učiteľov. Vidíme tu pred nami sú veľké výzvy, robotika, digitalizácia, ale to sú záležitosti, ktoré tu máme a preto potrebujeme tých najlepších učiteľov v školách, Treba mať stimuli pre učiteľov, aby títo tam mohli vôbec pracovať. Ale takto jednoducho situácia v súčasnosti nevyzerá, keď sa pozrieme na platy učiteľov alebo na možnosti, ktoré máme. A treba sa zamyslieť aj nad tým, že aké záruky môžeme poskytnúť učiteľom v budúcnosti na to, aby títo mali k dispozícii prostriedky, aby vzdelávali najlepším spôsobom študentov a žiakov. Keď sa pozriem napríklad na nasledujúci viacročný finančný rámec, máme tam Európsky sociálny fond, kde boli škrty. Keď sa pozriem na tie sumy a keď sa pozriem na to, akým spôsobom sa to medzi jednotlivými oblastiami presúva, my tu porovnáme Európsky sociálny fond, pokiaľ ide o budúcnosť a Pán komisár, súhlasím s vami, že chceme robiť politiku, aj pokiaľ ide o vidiecký priestor, ale musíme zohľadniť aj tie znevýhodnené oblasti. A takýmto spôsobom, keď budeme robiť škrty, tak sa nepohneme ďalej. Máme pred sebou Brexit, musíme sa pozrieť na politiku obrany, a bezpečnosti. Musia to byť škrty, ale nesmieme vytvárať nejaké asymetrie v Európskej únie, únii. Musíme dbať aj na kohéziu. Máme tu krajiny, ktoré prehrávajú a keď sa pozriete na Portugalsko, tak ukazovatele sa síce zlepšili, sa riadne zlepšili, ale rok 2013 sme sa snažili zvládnuť konkurs. Boli sme ta, skoro bankrot, a urobili sme vážne opatrenia a to tu teraz nie je vidno a zdá sa, že to Európska komisia nehodnotí a preto by som chcela upriamiť vašu pozornosť na toto. Keď sa pozriete na politiku investícií, tak treba jednoducho urobiť všetko preto, aby sa vyčlenili finančné prostriedky. Potrebujeme aj peniaze, na to, aby sme odvrátili tieto asymetrie a neprehlbovali ich ďalej. Ďakujem pekne. Ďalší rečník, pán Pirinsky. Ďakujem pekne, pán predseda. For responding to uh, an issue I raised, namely, uh, je to niečo, čo sme už spomínali v rámci investícií do oblasti sociálnych otázok. Pokázali ste na to, že sociálna politika je zodpovednosťou členských štátov, istotne, a Európska únia má aj úlohu Eh, bude nejakých stimulov v tejto oblasti. A keď už hovoríme o národných zodpovednostiach, v predchádzajúcom období vzdelávanie, zdravie a ostatné sociálne oblasti, ktoré najviac doplatili na tie úsporné opatrenia, ako ste povedali, bola to Bolo to niečím, čo eh, zohralo kľúčovú úlohu. Keď sa pozrieme na Európsky semestr 2019 a keď zvážime, tak ako ste aj povedali, tú navýšenú pozornosť na sociálne otázky v rámci tohto piliera, nemyslíte si, že táto oblasť, oblasť 3, v rámci sociálnych tabuliek, tá nerovnosť, pokiaľ ide o mobilitu, že tam by mali obsiahnuté viaceré indikátory, draw attention to precisely the income disparities above all as major Takže sú tu viaceré výzvy, treba riešiť hlavne tieto problémy v takých krajinách ako Bulharsko. Ten index stále narastá a je to jeden z najvyšších indexov v Európskej únii berúc do úvahy, že Bulharsko je s tou krajinou, ktorá musí dobiehať eh, naj, najviac. Keď sa pozrieme na tie investície do oblasti sociálnej na európskej úrovni, vy ste hovorili o úpravách a o skutočnosti, že 3 miliardy by mali byť navršené by mali byť zobraté z toho rozpočtu. Hovorili ste o viacerých otázkach, je tu odhad, že tu bude nedostatok 100 miliárd až 150 miliárd, ktoré vypadnú ročne zo sociálnej oblasti. Takže keď to vypočítame až do roku 2030, je to enormná suma. <laughs> Takže keď sa pozrieme na to, čo tu máme teraz naprogramované, tak to je iba pro časť tohoto. My si uvedomujeme, že keď chcete preskočiť cez priepasť a keď iba počítate do polovice, tak jednoducho padnete do tej priepasti. Takže polovičné riešenie nie je riešením. A potom ste ešte hovorili o skúsenosti FC. Z FC nemohol som to už povedať v predchádzajúcom vyjadrení, pokiaľ ide o tie veľké geografické nevyváženosti, pokiaľ ide o investície. Ja viem, aké tu boli vysvetlenia, pokiaľ ide o HDP, a takisto aj pokiaľ ide o veľkosť jednotlivých krajín, pokiaľ ide o tieto vysvetlenia, výsledok je stále rovnaký. Máme tu vidiecké oblasti, mestské oblasti, vidiecké oblasti, ktoré najviac trpia. Pani McIntyre na to poukázala, takže skutočne ak komisia chce dosiahnuť nejaký zvrat, tak musí to byť komplexná snaha na to, aby sme sa dostali do tejto oblasti treba zabezpečiť eh, koheznú politiku, ktorá by zabezpečila jednoduchosť týchto presunov. A to, čo ste vy spomenuli, to sú štruktúrálne podporné programy. My si uvedomujeme, my vieme, že ako to vyzeralo v minulosti, máme tu flexibilné trhy s prácou a tak ďalej a tak ďalej. A tento výbor, pán podpredseda, prijal stanovisko už na začiatku tohto mesiaca v rámci správy, ktorá súvisí so štrukturálnymi reformami. A tam sme veľmi jasne a špecificky poukázali na to, že štrukturálne reformy majú obsahovať reformy vo vzdelávaní, v zdravotníckých systémoch, politike ubytovania. Ja vidím, že vy to podporujete prikyvovaním a preto apelujem na vás, že treba podporovať takéto vnímanie štruktúrálnych reforiem, pretože vlastne tak, ako ste povedali, toto je kľúčom na to, aby sa niečo urobilo v štátoch. A na záver, mali sme v Sofii konferenciu vo februári tohto roka. European Union institutions and the leitmotiv was invest- Tým leitmotívom bolo, že sa bude investovať do ľudí, takže choďme touto cestou. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán komisár. Posledný krát vám dávam slovo. Boli tu ešte otázky. Ďakujem pekne. Pani Ribero spomenula to, že by tu mali byť stimuly pre učiteľov, hovorila o platoch a tak ďalej. To znamená, platy sú dôležitou súčasťou, keď hovoríme o vytváraní stimulov, že kto má byť učiteľom, Mali by to byť ľudia, ktorí sú talentovaní alebo odovzdaní tejto profesii, alebo či by to malo byť niečo iné. A chcel by som to spojiť s tým, čo povedal aj pán Pirinsky ohľadne štruktúrálnych reforiem v rámci sociálnych sektorov, vrátane vzdelávania. Uvediem príklad mojej krajiny. Ja by som chcel povedať, že som bol trochu prekvapený, keď som videl štatistiku, ktorá hovorí o tom, že Fínsko využíva menej ako priemer krajín OECD čo do vzdelávania. A ešte stále tie výsledky sú relatívne dobré. To znamená, peniaze nie sú jedinou otázkou, ktorá ponúka riešenie. Nehovorím teraz o učiteľoch, ktorí nie sú riadne zaplatení. Ich platy jednoducho nie sú skutočne vysoké Nemusím, nechcem teda o tom ďalej nič hovoriť, ale treba povedať, že platy nie sú až také vysoké, ale sú tu ďalšie veci vo vzdelávacích systémoch, ktoré z týchto profesí robia atraktívnu profesiu a aj rešpektovanú. To znamená, tie vzťahy medzi učiteľmi a rodinami, rodičmi sú veľmi dôležité a uvediem anekdotu ja som bol ministrom financí v mojej krajine, bol som predsedom vlády vlastne a moja dcéra išla do školy, bola 6 ročná vtedy a bol to jeden z prvých dní pre ňu v škole a ja som bol na tlačovej konferencii s vládou o rozpočte. Bol to august, zvyčajný čas, kedy vlády robia návrhy rozpočtov a videl som, že dcera ma volala alebo učiteľ ma volal a ja som povedal zástupcovi e, vlády, že musím ísť na chvíľočku von a potom som sa zhováral s učiteľkou, pretože som myslel, že sa niečo deje, ale ona chcela hovoriť o problémoch na škole a jednoducho je to normálne. Rodičia sú spojení s učiteľmi a navzájom a toto je iba jeden z prípadov, kde vidíme, že musíme sa pozrieť na štrukturálne reformy v rámci vzdelávacieho systému, pretože nie je tu iba o peniaze. Niekedy sa dajú peniaze využiť lepšie, aby sa tá, ten pokrok v rámci vzdelávania učiteľov zlepšil. Takže preto tie štrukturálne reformy podporujú služby, ktoré tu máme. A toto by malo ísť smerom týmto pokiaľ ide o štruktúrálne reformy. Portugalsko je dobrým príkladom. At least according the OECD. Thanks to the reforms. Um, yeah, it's true, we are cutting, we are proposing cuttings to cohesion funds, but you know the reason. Takže pokiaľ ide o sociálny fond, tento by mal Bude tam viac ako 100 miliard pre ďalší semester, takisto dopad investičných politík bude o polovicu väčší ako doposiaľ. Niektoré krajiny vlastne prehrávajú, pretože zlepšili svoju hospodárskú situáciu vzhľadom na to, že sme zvýšili aj stropy, ale ja si to uvedomujem, treba sa na to pozrieť a, a na záver pokiaľ ide o investičné problémy, pokiaľ ide o tých spomenutých 100 miliard a nie 50 miliard. Áno, máte pravdu, treba podporiť aj členské štáty, aby nie všetky peniaze išli z európskeho rozpočtu. To je iba taká pripomienka, pokiaľ ide o EFSI. Najreálnejší spôsob, vnímania tejto problematiky je, keď sa pozrieme, že FC investuje, pretože to poukazuje na to, do akej miery krajinám sa podarilo využiť FC vzhľadom na veľkosť hospodárstva. A treba povedať, že najväčší e, využívateľ FC, pokiaľ ide o HDP, je Grécko, potom je Bulharsko, prepáčte Estónsko, Bulharsko, Portugalsko, Španielsko, Takže tých prvých 5 ide správnym smerom. Viete si predstaviť, že toto je najväčšie tajomstvo, nikto o tom nevie. A ďakujem za to, že ste sa na to spýtali. Takže FC, hoci teda je fondom, ktorý je poháňaný požiadavkou, robí všetko preto, aby reagoval na situáciu na trhoch daných krajinách, aby zabezpečil, zabezpečil vzdelávanie Na stránke F- si nájdete viac informácií. Takže ďakujem veľmi pekne za túto dobrú diskusiu. My by sme sa chceli poďakovať vám za to, že ste sa prišli pozrieť medzi nás. Ide o postup, ktorý je pre nás skutočne veľmi dôležitým momentom a Dúfame, že sa uvidíme čoskoro, aby tento stály, aby tento stály proces výmeny názorov medzi parlamentom a komisiou pokračoval ďalej. A týmto sa dostávame k poslednému bodu dnešného dopolednejšieho programu. Je to taký špecifický program, vzhľadom na to, že nejde o správu alebo o stanovisko, alebo o text, kde by sme potrebovali pozmeňujúce návrhy, ale počas našich posledných zasadnutí vo výbore EMP sme videli, a vyjadrili sa k tomu viacerí poslanci, pokiaľ ide o ten konflikt, spor, ktorý existuje tu v parlamente. Je to sociálny konflikt s e, e, tlmočníkov s administratívou a koordinátori minulý týždeň mali zasadnutie a venovali sa tejto téme a chceli sme, aby sme vyčlenili určitý čas, samozrejme ohraničený tu vo výbore EMPL, aby došlo k výmene názorov. Takže s predstaviteľmi tlmočníkov, takže my sme chceli, aby sme mali zhruba pol hodinu na to, aby sme mohli sa venovať tejto téme. To znamená, 15 minút dostanú možnosť tlmočníci, aby sa vyjadrili a potom budeme mať zhruba 4 hodinu na to, aby sme si vypočuli aj vyjadrenia kolegov, koordinátorov. Takže chcel by som sa teraz poďakovať tlmočníkom za ich prácu. V prvom rade ide o niečo kľúčové, aj keď sa nachádzame v takomto procese sociálneho konfliktu, ale ďakujem za to, že prišli, aby nám vysvetlili to, ako tá situácia vyzerá, aké sú ich požiadavky. Netýka sa to teda i da mňa. Poslanci by sa nemali nejako vyjadriť k podstate veci, Eh, pokiaľ ide o tento sociálny, eh, pokiaľ ide o, tento, o túto otázku, ale treba povedať, že aj parlament funguje ako určitá firma a už na poslednom zasadnutí sme počuli viacerých poslancov a preto je veľmi dôležité, aby v tomto parlamente eh, sme podporovali sociálny dialog, ktorý musí zohrávať kľúčovú úlohu. Takže ďakujem pekne a teraz na 15 minút dostanú slovo predstaviteľa tlmočníkov pán Roberto Aquino a pani Adri, Astrid Knok a Anna Vivas Bajo. Ospravedlňujem sa, ak som nesprávne vyslovil vaše meno, ale nemám vaše talenty lingvistické, takže nech sa páči, máte 4 hodiny. Prerozdiel si, prerozdielte si čas, prosím. Grazie, signor Presidente, per questa possibilità. Ďakujem pekne, pán predseda, za túto možnosť. Ďakujem všetkým členom výboru pre zamestnanosť za to, že nás eh, prijali v tak krátkom čase. Budem sa snažiť byť eh, stručný. Ospravedlňujem sa eh, úvodom kolegom za to, že táto prezentácia bude v angličtine už mesiace. Vlastne o, tom, o tejto téme diskutujeme v angličtine. E, takže hlavný bod, ktorý by som chcel e, povedať, je, že e, tomu, si predstavujú špecifickú kategóriu zamestnancov. Je to spomenuté aj v našich pracovných podmienkach, preto máme špecifické pracovné podmienky. Prečo je tomu tak? Pretože mnohé lekárske štúdie preukázali, že naše povolanie je spojené s vysokými úrovňami stresu. Ktoré, naša práca si vyžaduje vysokú mieru koncentrácie, zároveň musíme robiť viacero činností, počúvať, mať e, porozumieť a aj prekladať do iného jazyka. Nemáme žiadnu kontrolu nad e, tempom našej práce. Toto je diktované rečníkmi. Musíme sa teda adaptovať na akúkoľvek rýchlosť a nemáme kancelárie, Eh, sme eh, takým potulným eh, typom zamestnancov. A potom sú tu ešte osobitné vízy spojené s tlmočením v Európskom parlamente. Ako viete, máte veľmi krátky rečnícky čas. To vedie k veľmi veľkej rýchlosti čítania napísaných textov Eh, obvyklou eh, rýchlosťou eh, je 150 slov za minútu. V parlamente sa stretávame s rýchlosťou 200 až 250. Okrem toho sú tu aj ďalšie výzvy, zvyšuj sa počet vysokoodborných stretnutí, vypočutí, na ktoré sa musíme pripravovať a Eh, pracovné podmienky, ktoré nám boli vnútené, eh, nezabezpečujú dostatočný eh, čas na prípravu, čo teda ohrozuje kvalitu našich služieb. Veľa zasadnutí je verejných, E, teda to, čo sa deje v miestnosti, je vysielané, nemáme nejakú kontrolu nad e, našim pracovným programom, e, tento je zostavovaný našim manažmentom, programingom, veľmi často sú tu zmeny na poslednú chvíľu, vyžaduje si tu veľkú mieru flexibility. Teraz prečo protestujeme, sme flex, veľmi flexibilní už celé 10 ročia a teraz protestujeme z viacerých dôvodov. V prvom rade z právnych e, e, dôvodov. E, tieto podmienky nám boli vnútené jednostranne, porušili sa tým viaceré pravidlá, napríklad revízna klauzula našich doterajších pracovných podmienok, ktorá hovorí o tom, že akákoľvek ďalšia zmena si vyžaduje súhlas parlamentov Takisto je tam ustanovenie, ktoré e, hovorí, že je potrebné konzultovať e, výbor zamestnancov. Tento nebol konzultovaný. A takisto je tu ešte jeden špecifický e, bod, ktorý je v rozpore so smernicom o určitých aspektoch o pracovnom čase o potrebe e, odpočinku a potom je tam aj rozdiel medzi zamestnancami a kolegami, ktorí e, sú na voľnej nohe. E, nie sú tu teda rešpektované špecificity súvisiace s týmito rozdielmi. Potrebujeme, sú tu teda nedostatky v sociálnom dialogu, preto sme sa dostali do tohto bodu, v ktorom sa momentálne nachádzame. Odbory, ako viete, E, e, vyhlásili štrajku pohotovosť 28. maja. Odvtedy tu nebolo žiadne stretnutie medzi e, manažmentom EÚ a nami, nejako sa nesnažili s nami riešiť tento pracovný, pracovnoprávny spor a takisto aj diskusie, ktoré prebiehajú medzi generálnym tajomníkom, manažmentom EP a výborom pre zamestnancov um, tieto rokovania mali skončiť eh, v novembri 2017, zatiaľ teda ale nepriniesli žiadne eh, plody, trvajú dlho, nepriniesli žiadne hmatateľné výsledky. Ale vráťme sa e, na chvíľočku, poďme sa zaoberať problémami v sociálnom dialogu ešte predtým, než sa teda vyhlásila štrajková e, pohotovosť. E, manažment dvakrát v minulosti prerušil rokovania jednostranne, pričom my sme boli ochotní hľadať zhody v našich pozíciách, približovať sa navzájom. Pozície, ciele manažmentu sa neustále menili, posúvali sa e, e, dopredu, menili sa oproti tomu, čo bolo sformované na začiatku. To chýbala transparentnosť. Ani tlmočníci, ani výbor pre personál nemá plný prístup k štatistikám generálneho rediteľstva Link, ktoré by mali e, odôvodňovať návrhy na zmenu pracovných podmienok a e, takisto e, je tu aj skreslený popis e, celého tohto sporu Eh, hlavne teda pokiaľ ide o popis eh, z eh, generálneho tajomníka na predsedníctve v Štrasburgu v júni počas nového plenárneho zasadnutia. Bol to skreslený obraz. Ako vidíte, na kabínach sú teraz nalepené rôzne plagáty. Naše právo štrekať bolo obmedzené, veľa kolegov bolo nútených Eh, pracovať. Je to veľmi vysoký počet, okno 60 v jeden deň. Veľmi veľa eh, kolegov je aj eh, dnes vlastne rekvirovaných. Ostatných, ostatní robia zo solidarity s týmito kolegami. Protestujeme kvôli samotnej povahe pracovných podmienok, ktoré boli nanútené. Chceme e, mať možnosť poskytovať vysokokvalitné služby a zároveň chrániť e, naše zdravie a e, rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom. Nechcem tu zachádzať do detailov, len spomeniem, že počet hodín v kabíne, ktoré odvádzame, je už vyšší než v OSN. To je porovnateľná medzinárodná inštitúcia s Európskym parlamentom, tam je stanovných 6 hodín a pritom majú iba štvrtinu pracovných jazykov než Eh, koľko ich máme my tu. Um, okrem eh, eh, toho teda musíme pracovať dlho, musím byť v dispozícii 12 hodín alebo viac denne bez toho, aby sa zaratával tento čas, kedy sme v pohotovosti, nejako sa nezarátava do tých štatistík, ktoré vám boli postúpené. Toto všetko e, teda e, viedlo k jednému veľkému nedorozumeniu a to, že pracujeme iba, keď sme v kabine. To je len tá viditeľná časť našej práce, to je tá špička radovca, ako sa zvykne hovoriť. Ako keby sme povedali, že poslanci pracujú iba vtedy, keď sú na zasadnutiach, e, ako keby ten čas, kedy študujú dokumenty, sú vo svojich kanceláriach, stretávajú sa ľuďmi, ako keby sa to nerátalo. E, väčšina, e, teda dve tretiny našej práce e, je neviditeľná, ale je to dôležité na to, aby sme mohli vám prinášať tú vysokú kvalitu, ktorú si zaslúžite, aby sme zabezpečili, že celý systém bude dobre fungovať. Nebudem teraz zachádzať do detailu, keďže nemáme dosť času na to, ale je viacero dôvodov, prečo štatistiky manažmentu EP sú chybné. Nezohľadňujú príliš veľa aspektov tá, e, to priesvitka vám popíše lepšie, e, čo robíme. Toto je typický e, program kolegu. Napravo vidíte denný program tohto kolegu. Tento kolega nemal šťastie Eh, pracuje na troch veľmi odborných eh, výboroch plus na trialógu. V rovnaký týždeň musí sa eh, na všetko samozrejme pripraviť. Jediné, čo je v štatistikách zahrnuté, je čas strávený v kabíne 24 hodín. Všetko ostatné, udržiavanie jazyka, administratívna práca, príprava, to nie je nejako zahrnuté a pritom sa bude treba pripraviť na 40 e, bodov e, programu v týchto rôznych výboroch. E, tlmočníci sú naozaj odolní voči zmenám. My chceme pracovať ďalej, tak ako sme pracovali doteraz. Ako vidíte, od roku 2002 sme stratili 81 pracovných miest Prešli sme z 350 na 269 kolegov a pracujeme do 24 jazykov. Už e, teda pracujeme viac s oveľa menej e, e, zdrojmi. My sme preto navrhli k pracovným podmienkam protinávrhy, ktoré by zabezpečili väčšiu flexibilitu vďaka novinkám Eh, od, už od začiatku sme eh, súhlasili s takýmito bodmi, napríklad eh, že by sme pokrývali viac zasadnutí cez obed, bez toho by bolo treba narekrutovať nových tlmočníkov. Takisto študujeme neustále nové jazyky, máme už aj tak vysoký priemer jazykov, veľa kolegov má 6-7 jazykov, stále študujeme, aby sme zlepšovali celkové pokrytie a toto všetko si vyžaduje čas a zaangažovanosť. Takže na záver, už sme urobili e, viacero ústupkov, aby sme e, naplnili požiadavky manažmentu Európskeho parlamentu. Žiaľ, e, manažment nie je až taký ústretový voči nám Eh, chcú mať eh, eh, vlastne všetko, chcú zredukovať počet stálych zamestnancov, chcú zredukovať počet narekrutovaných tlmočníkov, rozpočet, ktorý je vyčlenený na týchto. Zároveň chcú, aby služby pokrývali čoraz väčší počet zasadnutí a to je veľmi zložité. Je zložité mať toto všetko naraz bez toho, aby ste vyriešili štruktúrálne problémy. Nedá sa to vyriešiť všetko iba e, v pracovných podmienkach tlmočníkov. Takže aké je východisko, a to už končím, od septembra 2017 manažment Európskeho parlamentu implementoval tzv. E, soft e, verziu týchto vnútených pracovných podmienok, ktorá do veľkej miery zodpoveda proti návrhom, eh, ktoré prichádzali eh, z našej eh, strany od začiatku, takže myslíme si, že by bolo možné kodifikovať tento prístup a takto by sme sa dopracovali k rýchlemu riešeniu. Veríme v riešenie ešte pred letom, pretože toto celé sa už naťahuje príliš dlho. Vždy sme boli ochotní vychádzať v ústrety ísť aj za eh, text pracovných eh, podmienok. Keď si to eh, vyžadovali podmienky, tak to bolo aj v prípade E, e, zmeny e, na plne minulý mesiac. My sme, nechceme nejaké zmeny v príjmoch, my sme spokojní s našimi príjami, ako, ako všetci zamestnanci v Európskom parlamente. Chceme len decentné pracovné podmienky, pretože chceme si zároveň zachovať zdravie, rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom a vysokokvalitné služby, ktoré vám chceme poskytovať. vous remercie pour euh, cette présentation qui était, je trouve, instructive, même si c'est vrai qu'on le fait dans un... Ďakujem za túto prezentáciu, ktorá veci veľmi dobre popisuje. Škoda, že máme e, nedostatok e, času a bolo dobre, že sme si vás mohli e, vypočuť. Chcem teraz dať slovo aj kolegom. Poprosím vás, aby ste sa pridržiavali dvojminútového hraničného rečinského času. A prepáčte, myslel som, že už ste skončili s vašou prezentáciou. Uh, prepáčte, pán predseda, ja by som ešte chcela vyjadriť aj požiadavky tzv. freelancerov, tlmočníkov. Áno, treba si vypočuť aj reakcie kolegov, ja budem veľmi stručná. Dobrý deň, vážený pán predseda, dámy a páni. Roberto tú situáciu ohľadne pracovných podmienok veľmi dobre objasnil. Ale chcem vám ešte popísať aj perspektívu tlmočníkov na voľnej nohe, pretože keď ide o tlmočenie v Európskom parlamente, uvažuje sa e, iba o e, zamestnancoch, ktorých je 269, ale treba aj povedať, že parlament každý rok rekrutuje 1500 tlmočníkov na voľnej nohe, ktorí pokrývajú viac než 50 e, tlmočenia. Tlmočníci na voľnej e, e, e, nohe sú vysoko kvalifikovaní odborníci, ktorí naozaj pokrývajú všetky, všetky jazyky Európskej únie, vykazujeme veľkú mieru flexibility, sme expertami, zastupuje nás aj najstaršia a najväčšia medzinárodná organizácia tlmočníkov, Eh, európske inštitúcie majú dohodu eh, s práve AIKom, ktorá eh, pokrýva pracovné podmienky pre tlmočníkov na voľnej nohe. Základnou zásadou je tu rovnosť medzi tými, ktorí sú na voľnej nohe a tými, ktorí sú pevne zamestnaní. Však tieto nové podmienky, ktoré nám boli vnútené, porušujú túto rovnosť ako napríklad ročná práca, nočná práca, e, výjazdy. E, tieto pracovné podmienky nie sú nejako prispôsobené rekrutovaniu e, tlmočníkov na voľnej nohe, pretože normálne by sme mali mať možnosť byť rekrutovaní týždeň vopred, ale pritom sa to deje v súčasnej dobe aj deň vopred, tiež sa vôbec nerešpektujú E, normy platné v iných e, sektoroch e, v európskej, úrovni, v európskej únii ani na medzinárodnej úrovni. A pritom sme naozaj dominantní, pokiaľ ide o tlmočenie na našom kontinente. Bola tu snaha znížiť náklady a obmedzilo to prácu tlmočníkov na voľnej nohe. My chceme legitímne podmienky, chceme, aby sme mali možnosť Eh, doby na prípravu pre našu prácu v Európskom parlamente. Nebudete eh, možno vedieť, že Európsky parlament rekrutuje menej než 24 hodín pred eh, nástupom do práce, dokonca aj v samotný deň, kedy už schôdza práve začala a to vytvára obrovský tlak tak na kvalitu práci, aj na prípravu, aj na dôstojnosť tlmočníkov, ktorí sa dostávajú čoraz viac do prekerných podmienok dopad na tlmočníkov, či už sú to zamestnanci alebo tlmočníci na voľnej nohe, ešte nové vnútené pracovné podmienky zhoršili, neumožňujú nám dôstojnú prácu. Nemýlte sa, tlmočenie je eh, profesia eh, pre profesionálov Dámy a páni tlmočníci na voľnej nohe chcú eh, obhajovať eh, svoju profeciu a tlmočníci v celej Európe eh, na nás pozerajú, závisí, to aj, závisí od toho aj to, za akých podmienok budú oni sami pracovať v iných inštitúciách. Merci. Je vais d'abord donner la parole aux, aux différents groupes politiques. Ďakujem. Najprv dostanú slovo za EPP poslanci. Pán Bak, nech sa páči. Ďakujem pekne, Claude. Ja nechcem teraz hovoriť o tých požiadavkách, ani sa nebudem vyjadrovať k odbornosti. Ja si myslím, že to poznáme v jednotlivých výboroch ako poslanci a že to z veľkej miery aj oceňujeme, túto prácu každý deň mne tu ani nejde o nejaké obsahy, ja si myslím, že je to veľmi špecifické, veľmi špecifická práca a sa venujú sa tejto práci odborári. Ja si myslím, že na to, aby sme mohli túto záležitosť e, obhájiť, musíme tu mať sociálny dialog. O to mi ide a je mi veľmi ľúto, e, že tu v parlamente radi poukazujeme prstom na záležitosti mimo parlamentu, poukazujeme na podniky a podnikateľov, ktorí sa nedržia sociálneho dialógu a tu v parlamente sa nám to nepodarí celé mesiace spustiť, aby ten dialog vôbec fungoval a predstaviteľ tlmočníkov to už aj spomenul, že tie riešenia nie sú ani tak vzdialené a že by sa v rámci múdreho dialogu dalo nájsť riešenie ešte pred letnou prestávkou. Ja si myslím, že túto prácu nemôžeme regulovať ako nejakú výrobu. Je to služba, ktorú, na ktorú poukázali predstaviteľa tlmočníkov. Každý deň to preukazujú, že sú flexibilní, že sú ústretové. Ja si myslím, že to treba oceniť na to, aby sme našli riešenie proste v sociálnom dialogu, aby sme mali riešenie ešte pred letnou prestávkou. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Martin za SND. Ďakujem pekne, Klod, ďakujem pekne tlmočníkom za ich vysvetlenie informácií. Už sme to z časti poznali, pretože sme si prečítali, ja som si prečítal ten dokument. Ja by som chcel odsúdiť postoj pána Veleho. On spravuje parlament, ako keby to bol nejaký podnik, ale v každom podniku tá situácia, ktorú tu má, máme, že tu jednoducho e, že v iných podnikoch, by bol štrajk, tak jednoducho by bol problém, ale tuto museli tlmočníci prísť do práce. Treba povedať, že toto je absolútne v protiklade toho, ktoré hodnoty my tu vyznávame. Je to jednoducho nelegálne. Vzhľadom, sa pozrieme na všetky dohovory o štrajkoch, ako môžeme my poslanci zvolení toto akceptovať. Takže vidíme, že tlmočníci urobili všetko, čo sa dalo. Vidíme, Pozeráme sa na, hľada riešenia, ako sa dajú nahradiť zamestnanci, kým freelancermi. To znamená, títo freelanceri sú tu vždy pripravení nahradiť zamestnancov, tlmočníkov. Hovorím to už od samého začiatku. Dôveryhodnosť eh, poslanca je jeho schopnosť zasadiť sa za to, čo hlása ostatným. Nie som si nie som si istý, či by pán Tajany akceptoval rovnaké podmienky, takže treba na to poukázať, treba to odsúdiť, ale to nestačí. Už to nestačí, pretože ja som skutočne bol veľmi prekvapený z toho, akým spôsobom ich zavolali do práce v rámci štrajkov. Treba, treba konať a ja s vami sa budem snažiť hľadať možnosti, aby sme našli také e, kroky, ktoré budú viditeľné smerom na vonok a treba odsúdiť európske inštitúcie. E, v Göteborgu v decembri sme mali tri podpisy, podpisy pána Tuska, pána Junckera, pána Tajaniho a ešte nebol ani vyschnutý e, atrament ohľadne sociálneho dialógu a už sa začali robiť takéto problémy. Treba to odsúdiť. Merci, je pense que je Ďakujem. Myslím, že za EKR tu nemáme nikoho, takže teraz zostane slovo pani Kari Zague. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za každodennú prácu. Chcem sa poďakovať tlmočníkom za ich prácu. Treba povedať, že my sme závisli od ich práce a väčšina z nás to aj uznáva, že majú teda ťažké podmienky a preto my oceňujeme, že nás takýmto spôsobom informujú. Ja mám veľké obavy a aj nahnevaná som, pokiaľ ide o tento prístup, ktorý sme tu videli. Ja by som chcela poukázať na to, že samozrejme je tu právo na seriózne podmienky a na sociálny dialog. Je najvyšší čas, aby vedenie parlamentu sa vrátilo k rokovaciemu stolu, aby aj títo ľudia mohli ísť e, na, na letné dovolenky s istotou ohľadne ich práce. Nie je akceptovateľné, aby sa tu chovalo vedenie tak, ako sa chová. Musíme urobiť všetko, čo môžeme na to, aby sme mali aktívny postoj aj zo strany vedenia parlamentu. Nemáme ani za zelených nikoho, ani za FDD. Pán Dominik Martán za LNF, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja si myslím, že to je veľmi jednoduché. Ide tu o vyjadrenie ultraliberalizmu v rámci Európskej únie, kde za každú cenu sa snaží uh, robiť úspory u všetkých. Navýšilo sa množstvo freelancerov, ľudia teda, ktorí vlastne pracujú bez nejakých zábezpek a na druhej strane zasa zamestnancov, ktorí tu pracujú každý deň, tá ťarcha sa zvyšuje a uvalujú sa tu podmienky, ktoré sú stále zo dňa na deň ťažšie, takže vlastne ich tlačíme k tomu, aby sa vzdali ich práce, pretože takto by pán Vele ušetril. Ja si myslím, že to je hanba, je to hanebné pre túto inštitúciu, ktorá by mala ísť príkladom a ktorá vo všetkých diskursoch vlastne hovorí úplne iné veci. Takže teraz už lepšie chápeme, podľa môjho názoru, že táto Európska únia ultraliberálna, čo robí so svojimi zamestnancami, e, s tlmočníkmi, je jednoducho tá istá stratégia, ktorú praktikujú aj so, s ľuďmi v štátoch, aby sa stále presadzoval ultraliberalizmus je tu mobilita, flexisekurita a ostatné. To sú všetko tie kľúčové body, ktoré využívajú aj proti vám tu v Európskom parlamente. A to je hanba. Ďakujem pekne, takže politické skupiny sme pokryli. Pani Sofia Ribeiro, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán predsedajúci. Chceme sa poďakovať tlmočníkom za ich prácu, ktorú odvádzajú. Táto práca má pre nás veľký význam. Dve otázky. Otázka, pokiaľ ide o sociálny dialog, pokiaľ ide o sociálny zmier. Ja si myslím, že môžem iba zopakovať to, čo povedal kolega Bach za EPP Musí sa niečo konkrétne udiať a náš výbor má zodpovednosť prispieť k tomu, aby sa niečo konkrétne podniklo, aby sa aby nás informovala administratíva o tom, že čo sa môže urobiť, aby tu bola väčšia transparentnosť v rámci tohto procesu. A prečo to doposiaľ vyzeralo tak, ako to vyzeralo? Čo, čo teda robia čo robilo generálne raditeľstvo na to, aby riešilo tento problém. A ako vidíte, videli sme to aj v Štrasburgu, to, že povolali tlmočníkov, keď boli v štrajku, to je neakceptovateľné. Aspoň to základné sa musí zabezpečiť, ale treba povedať, že tu vo výbore EMPL by sme sa mali obrátiť na administratívu parlamentu a žiadať, žiadať e, informácie o postupoch a vysvetlenie a informácií o tom, čo to znamená, prečo jednoducho zavolali tlmočníkov do práce, keď e, tu bol štrajk. Ale ide tu o viaceré otázky, bezpečnosť, obranu, ale tu v Európskom parlamente sa treba pozrieť aj na takéto e, základné práva, pretože preto by som chcela sa veľmi jasne vyjadriť, prečo boli tlmočníci e, povolaní do práce, keď mali štrajk a toto by sa malo objasniť. Ďakujem pekne. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Ε, χαίρομαι πάρα πολύ ότι... Ďakujem za slovo, pán som rada, že je tu výrazná podpora vyjadrená tomuto štarajku a že tlmočníci získali podporu. Táto profesia potrebuje istotu. A to nie len v parlamente, ale aj v ostatných inštitúciách EÚ toto je vlastne tá tvár, e, nastavuje zrkadlo Európskej únie. Ak toto zničíme opatreniami, ktoré boli prijaté voči tlmočníkom, myslím, že vyšla veľmi negatívny signál. Bezpečnosť a zdravie v práci, toto sú základné zásady, ktoré nemožno zanedbávať. A chcem spomenúť štúdiu, ktorá bola urobená podľa nej tlmočníci počas svojej pracovnej činnosti, počas tlmočenia, tá činnosť, ktorú robia, je podobná neurologickej aktivite, ktorá prebieha počas porážky, mozgovej porážky. Čiže tie nervové stimuly majú veľmi rýchlu frekvenciu, takže to je skutočne veľmi náročná úloha. Európska únia by mala byť príkladom celej spoločnosti. Musíme chrániť na 100% našich pracovníkov, osobitne tie profesie, tých jednotlivcov, ktorí pracujú za ťažkých podmienok a ide o práce podobného charakteru, ako robia tlmočníci tu napríklad v Európskom parlamente. Existujú e, lekárske štúdie, ktoré uvádzajú, že osoby v ťažkých alebo stresových okolnostiach, ako majú tlmočníci, majú výrazné zdravotné riziko. Chcem sa opýtať, Odkiaľ má pán generálny riaditeľ inštrukcie? Podľa akých pravidiel postupuje, ak tieto pravidlá porušujú zásady EÚ? Odkiaľ to teda prichádza? Je veľmi dôležité, aby sme si uvedomovali, ako prebiehajú takéto rokovania, aby sme pochopili argumentáciu na jednotlivých stranách a odkiaľ takéto pokyny prichádzajú? Musíme si položiť takéto otázky a aktívne sa zapájať do tohto procesu. Kouska. Ďakujem pekne, pani Kovská. Ďakujem pekne, pani predsednička. Dámy a páni, chcela by som sa poďakovať za toto stretnutie. Už celé mesiace máme informácie o tom, že tlmočníci nie sú spokojní so svojimi podmienkami a my by sme tu ne, nemali podporovať žiadne strany. Treba povedať, že všetci poslanci vo výbore EMPL by mali presne vedieť, že o čo ide, mali by byť dobre informovaní a nepochybujem ani o tom, že Európsky parlament ako organizácia, ktorá sa snaží zlepšovať svet, že vždy, keď hovoríme o členských štátoch, na ktoré apelujeme a že sa tu kontroluje aj to, že či my ako organizácia skutočne robíme to, čo očakávame od ostatných. Takže my by sme mali byť určitým príkladom pre tie opatrenia, ktoré my považujeme za správne a hlásame. Takže teším sa, že sme tu mali toto zasadnutie dnes, pretože som presvedčená hlboko o tom, že práca tlmočníkov je veľmi náročná, ťažká a že pracovné podmienky tlmočníkov musia zohľadniť aj vysoké očakávania od tejto práce. Akým dobrým spôsobom tieto naše príhovory sú pretlmočené, to závisí od toho, akým spôsobom my pracujeme, my ako poslanci. Častokrát je to tak, že tu v tomto povolaní v Európskom parlamente vidíme viaceré špecifické osobitosti, pretože sa to týka Európskeho parlamentu. Netýka sa to iba posla- tlmočníkov, ale aj poslancov, ale aj ostatných zamestnancov v rámci administratívy. My všetci pracujeme vo veľmi rýchlom tempe, častokrát pracujeme aj vo večerných hodinách, častokrát veľmi neskoro a to súvisí potom aj s konkrétnymi otázkami, ako by mala vyzerať organizácia práce, takže netýka sa to iba tlmočníkov. Tlmočníci alebo napríklad prekladatelia majú 3 týždne na to, aby preložili konkrétne konkrétne texty, ale my zasa máme iba 4 dní na to, aby sme predkladali pozmeňovacie návrhy. To znamená, keď hovoríme o tej organizácii ako takej, mali by sme to zhodiť do širšieho kontextu. Ten sociálny dialog, o ktorom my tu hovoríme v našom výbore MP, my sa tu zaoberáme otázkami, ktoré sú veľmi dôležité. Nepoznám teraz všetky konkrétne detaily, nemôžem to zhodnotiť, a nemôžem povedať, že ako vyzerá ten dialog, ako prebehol medzi administratívou a tlmočníkmi. Ja viem, že tu bolo veľké množstvo zasadnutí počas ostatných mesiacov, prečo by sa to nedalo nazvať ako dialog, to je otázka iná, ale boli tu určité zasadnutia. A čo mi tu dnes chýba je napríklad aj to, že tu nie je vyjadrená strana druhej strany. Ja by som si bola rada vypočula aj názory z druhej strany, pretože v rámci sociálneho dialógu sú vždy zaangažované dve strany. Dnes tu počujeme iba argumentáciu jednej strany, to všetko znie veľmi dobre a správne, ale bolo by oveľa pohodlnejšie pre mňa napríklad, tak by sme mali možnosť vypočiť tu aj druhú stranu na to, aby sme mohli konfrontovať túto argumentáciu. Má to prispieť k tomu, aby sme lepšie pochopili, prečo je tu ten konflikt a tú situáciu, ako vlastne nastala, pretože ako to už bolo povedané, my v rámci výboru sa nevyjadrujeme ako zúčastnená strana. Náš výbor nezamestnáva žiadnych tlmočníkov, my využívame iba ich služby, ale nezamestnávame ich. Na to, aby sme teda lepšie pochopili to, ako tá situácia vyzerá, dúfam, že by sme mali dostať, a očakávam to, komplexnejšie informácie, aby to naše hodnotenie potom bolo skutočne spravodlivé aby bolo na prospech veci. Ďakujem. Ďakujem pekne. Takže dal som slovo všetkým tým, ktorí sa prihlásili a mne ako predsedajúcemu e, z dnešnej pozície sa vyjadriť, nie aby som urobil nejaké závery, je príliš skoro, aby tu boli závery, Dúfam, že teda záver bude taký, že sa tu nájde dohoda, aby sa vyšlo v ústretí vašim očakávaniam, aby tu bol sociálny dialog. Vy ste to počuli, my sme solidárni s vami e, v samotnom zmysle tohto slova. A keď hovorím, že v samotnom zmysle slova je tu solidarita vôle. To znamená, že my sme si vypočuli vaše požiadavky, že si uvedomujeme, že to je nedostatok toho procesu sociálneho dialogu, ktorý je dôležitý a ktorý by sme potrebovali. že z istej strany podporujeme vás, ale zároveň sme aj solidárni, pokiaľ ide o materiálnu stránku pokiaľ ide o tú fyzickú stránku takmer, nechcem, aby to bolo nejaké doslova vzané, ale ako tlmočníci ste našou súčasťou. Vy ste už nastolili vaše pracovné podmienky, oni sú priamo spojené, a to nie som teda súčasťou odborov, ale e, súvisí to aj s tým, ako my pracujeme. Bez vás my nemôžeme pracovať. Vy ste istou časťou našimi rečníkmi a vy musíte pretlmočiť to, čo my hovoríme a to je veľmi dôležitý aspekt tejto práce. To znamená, nestačí nám iba si vás vypočuť, to je jedna vec. A je úplne jasné, že budeme si musieť vypočuť aj administratívu parlamentu. Mali, tu už sme, mali sme určité údaje, ktoré sme od nich dostali, ale nemám problém s tým, prečo na úrovni koordinátorov by sme nenastolili túto otázku, aby sme si vypočuli aj administratívu, pretože ten sociálny dialog takto zavezuje aby tu boli dve strany, ktoré by sa pozhovárali. Avšak nemyslím si, že sa môžeme uspokojiť iba s tým, že si vás vypočujeme. Ak súhlasíte, v každom prípade ja e, to spomeniem na zasadnutí koordinátorov, ale myslím si, že čo musíme urobiť, je v rámci nášho výboru, a súhlasím s tým, že to netýka iba nášho výboru, v rámci nášho výboru budeme interpelovať, interpelovať oficiálne na úrovni predsedu parlamentu, ako aj na úrovni administratívy a takisto si myslím aj na úrovni predsedov našich politických skupín, pretože oni sú v kolegiu predsedov a budeme na nich apelovať nielen v tom zmysle, aby oni vstúpili do negociácie, to nie je naša úloha, ale aby oficiálne vyjadrili poletovanie na touto situáciu. Nám je ľúto, že tu je táto situácia, pretože nám to bráni správnym spôsobom fungovať v rámci našej práce, práce poslancov. A to znamená, je to situácia, ktorá hatí demokraciu, ak to tak môžem povedať. A to je veľmi dôležité. Na druhej strane treba si pripomenúť aj princípy, ktoré sú kľúčové pre Európsky parlament. Princíp, ktorý tu spomenuli viacerí poslanci, bol, bolo, to spome, bolo to na úrovni sociálneho dialogu podpísané zo strany predstaviteľov troch organizácií. Každé zasadnutie, treba povedať, že obsahuje viaceré správy a v každej správe sme napríklad hovorili o otázke sociálneho dialogu dnes a o sociálnom zmieri. Nás znepokojuje to, že tu máme že tu máme napríklad aj problém, pokiaľ ide o povolávanie tlmočníkov, keď je štrajk, otázka je, že prečo, aký právny základ tu je s tým spojený. Vy ste spomenuli určité ustanovenia a pravidlá pra- európske, aby som mohol napríklad spomenúť aj dohovory e, Medzinárodnej organizácie pre prácu, kde v rámci práva na štrajk, a myslím, že to spomenula aj Sofia Libero, sa, hovorí sa tu o konkrétnych možnostiach toho povolávania zamestnancov do práce a vieme, že v jednotlivých štátoch sú pravidlá odlišné. My sme tu na to, aby sme dodržiavali, e, dodržiavali pravidlá práci. Samozrejme, e, v prípade oceliarstva sú iné pravidlá, ale zase aj vo vašich prípadoch sú tu odlišné podmienky. Takže takýmto spôsobom sa chceme spýtať, a bolo to tu už spomenuté zo strany kolegov, že aké sú tu rozhodovacie procesy, ktoré vedli k tomu, že tu boli prijaté také rozhodnutia, ktoré sme videli. A treba takisto jasne povedať, že ako výbor MP chceme a žiadame, aby sa začalo pracovať na tom procese sociálneho dialogu a mier, zmieru my nie sme vašim eh, hovorcom, je vašou prácou, aby ste sa zasadzovali za vaše práva, ale je veľmi dôležité, aby tento proces sociálneho zmieru sa znovu začal, pokiaľ ide o tie princípy, ktoré tu máme a pokiaľ ide o dodržiavanie princípov fungovania našej inštitúcie Európskeho parlamentu. Takže ja vám navrhujem toto. Zasadím sa v tomto duchu. Uh, v mene Marity, ktorá je predsedničkou tohto výboru. Vyjadrím tieto vaše žiadosti kolegom, koordinátorom. A teraz nakrátko vystúpim z pozície predsedajúceho. Myslím si, že povedal to Eduard, možno ešte by bolo treba aj iné druhy podniknúť aktivít. Nemal by som to hovoriť ako predseda tohto výboru, ale vy viete, že je tu viacero poslancov, ktorí sú ochotní vás podporiť. Je to ich voľba, je to ich vôľa, takže ak potrebujete kontakt mať s nimi, tak my sme pripravení a ešte stále hovorím mimo tej pozície predsedajúceho. Samozrejme sú tu aj ďalšie otázky, napríklad pokiaľ ide o kvalitu sociálneho zmieru tu v parlamente, pokiaľ ide o vašu situáciu tu v parlamente a sú tu ešte ďalšie problémy, už sme to počuli na zasadnutiach, pokiaľ ide o kontrahovaných zamestnancov, aby sa ich podmienky pracovné zlepšili a v súčasnosti nie sú teda v poriadku. Ja som bol e, odborárom celý svoj život ako ostatný, a ja si myslím, že niektoré veci tu v parlamente sa musia zmeniť, musí sa to prispôsobiť požiadavkám situácie, treba sa vysporiadať s tými E, negatívnymi vecami, ale toto všetko sa musí robiť v určitom rámci s určitým rešpektom a v rámci sociálneho zmieru a to je kľúčové. Takže to je z mojej strany všetko. Samozrejme a ja som vám k dispozícii, ak môžem nie vyriešiť ten problém, ale s ostatnými kolegami prispieť k tomu, aby sa e, začalo, aby začali fungovať tie mechanizmy, ktoré momentálne nefungujú. Takže ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť. Ďakujem, pán predseda, ďakujem všetkým poslancom, ktorí sa vyjadrili. Naozaj e, sľubujem, že budem stručný. Prosím aj kolegov o strpenie e, e, ten teraz teda neprerušujú tlmočenie, presne stanovený čas. Len chcem zareagovať na otázky, ktoré zazneli. Nepoviem, že teraz súhlasím s tým, čo e, tu bolo povedané 99%. Pokiaľ ide o povahu sociálneho dialogu. E, prečo tu bolo toľko zasadnutí, ak teda nemal byť vedený sociálny e, dialog. V tomto nás podporia aj naši advokáti. Skutočný sociálny dialog je taký, kedy obidve časti majú možnosť ovplyvniť výsledok teda text eh, pracovných podmienok v našom prípade. Áno, eh, je pravdou, že tu bolo veľa zasadnutí, ale tlmočníci nemali možnosť byť vypočutí ani eh, pokiaľ ide o jednu z ich dôležitých požiadaviek. Takže nejde len o fyzickú prítomnosť v nejakej miestnosti spoločne, ale ide aj o to, aby ste naozaj brali vážne požiadavky obidvoch stran. A potom pokiaľ ide o, tie, e, e, e, o to rekvizicionovanie, o to povolanie tlmočníkov do práce, aj keď štrajkujú, na jednej strane tu máme právo štrajkov, na druhej strane požiadavky inštitúcie, ale tieto požiadavky sa musia obmedzovať na minimálne služby, ktoré by zabezpečili výkon základných práv ale tak, ako to prebehlo minulý týždeň, ale ako to aj prebieha tento týždeň, e, nezabezpečujú toto právo e, štrajkovať. E, príliš je to posunuté smerom k požiadavkám inštitúcií a príliš malo na stranu práva štrajkovať a naozaj to nie je v súlade aj s tými všetkými dohovorami a úpravami Medzinárodnej organizácie práce, ktoré ste citovali. Potrebujeme naozaj aj väčšiu mieru transparentnosti, nemáme prístup k dôležitým údajom, ktoré, z ktorých by vyplývalo, čo je pre túto inštitúciu dôležité. Prístup k ním navždy bol negovaný je pravdou, že e, manažment sa tu nevyjadril na e, tomto zasadnutí, ale určite má e, ľahší prístup k poslancom. Takisto všetci poslanci dostali prezentáciu, ktorá naozaj veľmi nepresne popisuje realitu. a myslím si, že bola tu možnosť pre administratívu, aby sa vyjadrila mal dostatočný priestor a ako povedala e, pani e, Kuneva, e, pracovné, pracovný čas má odlišný vplyv na pracovníkov podľa, v závislosti od toho, aký, akú činnosti to vykonávajú. V prípade tlmočníkov to má naozaj veľmi silný dopad. Pokiaľ ide o e, budúce rokovania, e, štandardná e, procedúra by hovorila o priamom zainteresovaní tlmočníkov, ale od novembra minulého roku tlmočníci sú vynechaní z rokovaní sú zastúpení výborom pre personál, ale nie sme tam zastúpení priamo za rokovacím stolom, takže žiadame, aby sme, sa, aby sme boli opäť účastní na týchto rokovaniach Mm, nedarí sa priblížiť eh, pozície aj eh, teda eh, z vodov nepružnosti, administratívy. Ako už zaznelo, naša práca má vplyv na legislatívnu prácu. Keď budeme pracovať zle my, budete pracovať horšie aj vy a zle pochopia aj všetci tí mimo tejto sály, ktorí sledujú toto dialne. Nie každý má jazykové danosti keď my budeme zle e, tlmočiť, tak e, to títo ľudia nepochopia a to nebude prínosné ani približovaniu občanov k európskym inštitúciám, e, ktoré leží veľmi na srdci všetkým poslancom. Ďakujem vám za vašu solidaritu, aj tú fyzickú. Nič zvláštne na tom som nevidel. Tlmočníci sú vďační za každý typ solidarity. Ďakujeme aj za iniciatívy ktoré e, pán predseda načrtol. Aj teda pokiaľ ide o e, generálnych tajomníkov politických skupín, ak je tu politická vôľa, dá sa to vyriešiť. Administratíva už dostala všetko, čo chcela ušetrila, má e, efe, väčšiu efektivitu zdrojov, viac flexibility, už pokrývame nové potreby parlamentu, nesnažíme sa získať toho priveľa, musíme, nemôžeme sa snažiť eh, získať eh, všetko, príliš veľa môžeme tým ohroziť eh, systém služieb, ktorý bol na vynikajúcej úrovni v Európskom parlamente. Je termine cette session donc en vous remerciant. Chcem sa vám na záver poďakovať. Poďakovať všetkým tým, ktorí tu pracujú, aj vám tu v sále za vašu prítomnosť. A ešte na záver jedno slovo. Nedávno tu v tejto sále politické skupiny zorganizovali podujatie o jednom filozofovi. A je tam jedna veta, ktorá sa mi páči, tento filozof európsky, ktorý už zomrel, vyslovil a je to veľmi dôležité. Rokovanie to je stretnutie túžob, takže treba urobiť všetko preto, aby sa tieto túžby vzájomne stretli. Ďakujem.